Eh, pekné popoludnie všetkým. V prvom rade by som chcel poďakovať eh, členom výboru AFKO, eh, ktorému predsedám. Vítam aj členov výboru EMPL a výbory REGI, JURI a FAM boli takisto pozvané zúčastniť sa tohto vypočutia. Teraz už by som chcel eh, pre, eh, eh, privítať medzi nami Dubravku Šujcu, dezignovanú členku Komisie pre demografiu a demokraciu. Pripomínam, že Dubravka je už veľa rokov našou kolegyňou a som vždy rád, keď dezignovaný komisár prichádza s radou členov Európskeho parlamentu To nám e, umožňuje e, zabezpečiť e, pevnejšie vzťahy s Európskou komisiou. Čie č, cieľom tejto, tohto vypočutia, pripomínam, je zhodnotiť všeobecné kompetencie, európsky záväzok a osobnú nezávislosť podpredsedkyne, dezignovanej podpredsedničky ako aj jej e, znalosti, e, jej e, budúceho portfólia a jej komunikačné schopnosti. Pripomínam, že vypočutie je priamo vysielané na internetovej stránke parlamentu, kde je tiež možné nahrávať vypočutie. Pripomínam takisto, že výbor e, Júri po tom, čo preskúmal vyhlásenie o finančných záujmoch dezignovanej podpredsedničky, nenadniesol žiadnu námietku voči tomu, aby sa konalo toto vypočutie. Pani dezignovaná podpredsednička eh, sa teraz na nás obráti eh, s úvodným prejavom o dĺžke 15 minút. Eh, následne položíme dezignovanej podpredsedničke 25 otázok v blokoch 5 minút každý poslanec bude môcť položiť ešte doplňujúcu otázku, tom, čo mu odpovie pani dezignovaná podpredsednička. Tieto 5-minútové bloky sa teda budú skladať z jednej minúty na otázku zo strany poslanca alebo poslankyne, dve minúty e, bude môcť trvať odpoveď dezignovanej podpredsedničky a potom je tu možnosť doplňujúcej otázky zo strany toho istého poslanca, ktorá by netrvala dlhšie než jednu minútu a odpoveď takisto nemôže presiahnuť dĺžku jednej minúty. Na konci tejto časti otázok a odpovedí dezignovaná podpredsednička bude mať e, možnosť záverečného e, prihovoru, ktorý nemá presiahnuť 5 e, minút. Takisto pripomíname, že životopis dezignovanej podpredsedničky jej odpovede na písomné otázky boli rozdané všetkým poslancom a sú zverejnené na internetovej stránke parlamentu. Vypočutie bude trvať 3 hodiny do 21.30. Treba zdôrazniť, že v písomných eh, odpovediach dezignovaná podpredsednička indikovala, že chce nastoliť diskusiu s parlamentom a radou o koncepte štruktúre eh, konferencie o budúcnosti Európy na základe koncepčného dokumentu, ktorý chce predstaviť eh, ako východisko takýchto diskusí vyjadrujem e, nádej, že e, nám už počas tohto vypočutia bude môcť nejaké podrobnosti povedať pani Šujca, pretože konferencia o budúcnosti Európy je veľmi dôležitá. Chcem pripomenúť e, podpredsedničke, že už tento výbor e, zahajil príslušnú diskusiu na túto tému a veľká väčšina poslancov sa vyjadrila v tom zmysle, že parlament by mal byť protagonistom a náš e, výbor by mal byť adekvátne zastúpený e, a mal by mať možnosť formulovať návrhy aj na základe práce, ktorá bola odvedená v prichádzajúcom legislatívnom období. Všetci poslanci zdôraznili, že je potrebné aktívne zainteresovať občanov, občianskú spoločnosť, národné parlamenty, ako aj E, ďalšie subjekty, ktoré e, by mali záujem. E, treba sa zaoberať možnosťou reforiem inštitúcií, aj politík únie, aby táto sa stala demokratickejšou, efektívnejšou a naplňala očakávania občanov. Poslanci takisto povedali, že podobne ako je tomu v národných parlamentoch, Európsky parlament by mal mať právo iniciatívy. Poslanci takisto e, spomenuli, e, že e, rada by mala mať úlohu hornej komory. Treba tu pripomenúť postup, ktorý sa spomína v článku 7 zmluvy o fungovaní EÚ. E, treba sa takisto venovať e, návrhom reforiem e, ako postup špičkového kandidáta, nadnárodných zoznamov, európskych politických strán, registra transparentnosti, Podobne chápem, že všetky tieto oblasti e, nespadajú do kompetencie pani podpredsedničky. E, treba sa takisto zaoberať aj e, návrhmi týkajúcimi sa boja proti klimatickým zmenám, hospodárskeho riadenia, sociálnych politík. Bolo by možné v podstate sa zaoberať aj otvorením zmluv, ak by Eh, to bolo potrebné, ak by to vyvstalo z týchto diskusí. Chcem teraz vyzvať pani Šujicu, aby sa teda bližšie eh, vyjadrila k tomu, čo popísala vo svojich písomných odpovediach k dialogu s občanmi Treba spomnúť, že Európsky parlament má záujem o, e, mať, e, o to, aby mal vyšetrovaciu právomoc, aby e, mal aby sa teda e, zmerili príslušné postupy. Ja chcem e, takisto aj e, napísať list pre predsedu parlamentu v tomto zmysle, že parlament chce zohrávať dôležitú úlohu protagonistu pri tejto plánovanej konferencii o budúcnosti Európy. Eh, Eva eh, Kopač, podpredsednička Európskeho parlamentu, eh, je koordinátorkou Európskeho parlamentu pre práva detí. Pani Šujca sa má práve zaoberať otázkou ochrany detí, takže bolo by dobre, keby sa tu nadviazala úzka spolupráca. Ale teraz už by som chcel dať slovo Dubravke Šujici, podpred, dezignovanej podpredsedničke pre demokraciu a demografiu. Nech sa páči, máte 15 minút minút času. Thank you, chair. Dear chair. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci, kolegovia, kolegyne. Teším sa, že som medzi vami, tak ako kolegyňa, ale aj ako designovaná podpredsednička Komisie pre demokraciu a demografiu. Európsky parlament je pre mňa ako môj domov. Pred šestimi rokmi som bola zvolená ako členka Európskeho parlamentu v prvej chorvátskej delegácii po prístupe v roku 2013 a bola som poctená, keď ma opätovne zvolili tak v roku 2014, ako aj v roku 2019, takže v podstate je to tretie konzekutívne volebné obdobie pre mňa, ale tentokrát tu sedím na tejto strane parlamentu. Takže je pre mňa privilégiom, že som dnes medzi vami a je takisto pre mňa veľkou cťou, že žiadam o vašu podporu v rámci portfólia, ktoré sa týka toľko tém, o ktorých sme hovorili a na ktorých sme spoločne pracovali za ostatných 6 rokov. Svojho času viaceré diskusie, ktoré prebehli tu v parlamente, sa sústredili na nasledovné otázky. Ako teda dať ľuďom väčšie, silnejšie slovo, aby mohli kreovať budúcnosť únie, ako vytvoriť dôveru a prepojenie s tými, ktorí majú pocit, že sú marginalizovaní, ako podporovať tých, ktorí sú najviac postihnutí veľkými zmenami a prechodom, ktorými prechádza naša Európska únia. Toto sú tri kľúčové otázky pre našich občanov. Ako niekto, kto pracoval ako predstaviteľ na lokálnej úrovni, ako e, primátorka mesta Dubrovnik a ako aj členka chorvátskeho Európskeho parlamentu, tak som videla a počula, viaceré prejavy frustrácie, ktoré sú spojené s týmito otázkami. V neposlednom rade, o čo tu ide? Ide tu o určitý pocit straty kontroly a zmenou, že ľudia nemajú jednoducho už možnosť ovplyvňovať to, čo sa okolo nich deje pocit, že ich kariéry a životné štýly sa transformujú a to tak rýchlo, a že to nestíhajú sledovať. Toto vedie k nedostatku dôvery voči ľuďom, voči inštitúciám, ktoré sú tu na to, aby im slúžili, aby ich podporovali. Pravdou zostáva, že že potrebujeme lepšie pochopiť a riešiť práve tie prapríčiny týchto problémov. Pokiaľ ide o mňa, ja si myslím, že tu ide o to, že treba riešiť tak demokratický deficit, ako aj riešiť demografický deficit. V najbližších rokoch budeme asi hovoriť veľa o klimatických a digitálnych prechodoch, ale ja si myslím, že musíme hovoriť viac než dnes o tých najhlbších hĺbkových zmenách, ktoré v Európe máme, a to je demografická zmena. To je problém, ktorý mení časti Európy a postihuje milióny Európanov. Prináša to zo sebou výzvy, ale takisto aj veľa príležitostí. Demografická zmena razí našu budúcnosť, naše komunity. Tí, čo majú pocit, že zaostávajú, sú pravdepodobne tými, ktorí budú aj najnespokojnejší. Musíme Európanom dať silnejší hlas. Musia mať možnosť získať možnosť budovať komunitu, spoločnosť a úniu, v ktorej žijú a bývajú. Preto som veľkým podporovateľom tej myšlienky, pokiaľ ide o konferenciu o budúcnosti Európy. Táto myšlienka bola predložená zo strany predsedničky komisie a preto sa teším, že môžem aj komisijnú časť práce na príprave viesť ja. Táto konferencia by mala zoskupiť ľudí z celej Európskej únie, predovšetkým s dôrazom na mladých ľudí, rovnako ako aj občianskú spoločnosť a európske inštitúcie a mali by tu byť všetci ako rovnakí partneri. Potrebujeme širokospektrálnu diskusiu, jasné ciele a hmatateľné výsledky toho, na čom sa dohodneme. Toto je tá myšlienka, o ktorej sa v tomto parlamente už dlho hovorí, práve aj v tomto výbore. A myslím si, že teraz je tu vôľa, ale aj dynamika na to, aby sme spoločne spolupracovali a urobili z toho úspešný príbeh. Nič to nepreukazuje lepšie ako rekordné čísla hlasov v posledných európskych voľbách, kde viac než polovica európskych občanov sa vyjadrila pri urnách. Toto poukazuje na to, že tu máme hlad zo strany občanov, pokiaľ ide o snahu budúcnosti formovať politiku v Európe. Európska demokracia je oveľa viac, než iba hlasovať jedenkrát za 5 rokov. Dôvera je teda o tom, pardon, konferencia je o tom, aby sme z európskej demokracie urobili živý koncept aj po voľbách. Je tu pre nás všetkých ponaučenie, aby sme počúvali, načúvali jeden druhému, sústredili sa na riešenie problémov a byli zároveň trpezliví. Vážení kolegovia, nesmieme meškať, omeškať čas. Zvolená predsednička stanovila jasný harmonogram a povedala, že konferencia začne v roku 2020 a bude trvať dva roky. A z tohto dôvodu, ak teda ma vy zvolíte, budem spolupracovať s parlamentom, s radou, ako aj s ostatnými zaangažovanými na tom, aby sme sa dohodli na koncepte, štruktúre, formáte, načasovaní, ako aj zábere tejto konferencie predložím svoje nápady veľmi včasne v rámci svojho mandátu a chcela by som zdôrazniť význam našej spolupráce, teda spolupráce s vami, Európskeho poslancami Európskeho parlamentu. Vy reprezentujete ľudí z celej Európskej únie na to, aby sme spoločne úspeli. Chceme, aby táto konferencia bola úspechom. Bez pochyby sa ponoríme do detajlov v najbližších hodinách, ktoré budú nasledovať, ale tri hlavné princípy z mojej strany prvá myšlienka alebo princíp, musíme výjsť v ústrety všetkým Európanom. Ak budem potvrdená ako komisárka, tak môjim cieľom je urobiť to, aby Európania skutočne sa mohli jasne vyjadriť, kto, vyjadrovať k tomu, čo a ako má Európa fungovať. Musíme byť v kontakte s Európanmi v celej únii, musíme načúvať ich nádejam, očakávaniam, ale aj ich obavám, ktoré úzko súvisia právo s každodenným životom. Keď hovoríme o klimatickom hospodárstve, digitálnom vývoji, globálnej transformácii a demografických zmenách. Predsednička zvolená komisie ma poverila nájsť spôsob a riešenia, ako zaangažovať ľudí na účasť osobnú alebo online a urobiť to, čo možno najjednoduchšie, najprístupnejšie, ako sa len dá. Je to pre mňa absolútna priorita, to je ten prvý princíp. Druhý princíp je, že musíme spolupracovať my Konferencia o budúcnosti Európy nemôže byť vedená iba zo strany jednej osoby, jednej strany, jednej inštitúcie alebo iba jednej časti Európy. Musí to byť tímové úsilie a to platí aj pre komisiu samotnú. Budem spolupracovať s podpredsedom pre inštitucionálne vzťahy ako aj s komisárom pre transparentnosť ako aj s ostatnými kolegami na to, aby sme z toho urobili úspešný príbeh. Je to veľmi dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o tú prvú fázu. Potrebujeme spoločnú zhadu, aby sme našli práve kandid- podporu pre špicn- kandi- systém špicen kandidátov a keď hovoríme o tzv. nadnárodných zoznamoch. To je vlastne prvá časť nášho mandátu. V rámci komisie táto práca bude vedená zo strany pred- podpredsedničky komisie pani Jourovej ale budeme ruka v ruke spolupracovať ohľadne všetkých záležitostí týkajúcich sa konferencie. Posilňovanie demokracie sa nedá urobiť bez nejakej silnej aktívnej participácie zo strany občanov, Teda posilnená demokracia sa nedá dosiahnuť bez tých najdôležitejších, bez toho najdôležitejšieho orgánu a grémia, ktorým je práve Európsky parlament. To je grémium, ktoré reprezentuje aktívne našich občanov. Zavezujem sa spolupracovať s vami, ale aj s radou, a to vo všetkých fázach tej konferencie. A tretím princípom je, že táto konferencia musí priniesť hmatateľné výsledky. Načúvanie občanom je kľúčové, ale nie je to samoučelné. Skutočné chápanie a pochopenie si vyžaduje konkrétne kroky. Musíme postupovať tak, aby to, čo sa na čom sa dohodneme, skutočne sa aj pretavilo do konkrétnych krokov. To je vždy problém v Európe, takže treba to pretaviť do konkrétnych krokov a implementovať to. Toto je explicitný záväzok zo strany navrhovanej predsedničky komisie v jej politických usmerneniach a budem spolupracovať so všetkými kolegami na úrovni komisie, ako aj tu v parlamente s vami, ako aj so všetkými výbormi tu v parlamente, ktoré prejavia záujem a so všetkými inými inštitúciami na to, aby sme jednoducho išli s cestou toho dohodnutého. Vážení poslanci, poslankyne, zmysluplná konferencia o budúcnosti Európy je dôležitým nástrojom pri budovaní dôvery a účasti na našej demokracie. Ale ako som už bola povedala predtým, kľúč pri posilovaní našej demokracie spočíva v tom, aby sme preukázali pochopenie voči tomu, že čo je tou príčinou kľúčovou. Myslím, že najmenej riešená otázka je práve demografická zmena. Uvedomujem si to, v štáte, a vidím to v štáte, ktorý poznám najlepšie. Je tam predlžené obdobie, alebo dlhé obdobie úbytku obyvateľov našej, úbytku obyvateľov našej krajiny. V niektorých častiach Európy je to problém, ktorý je možno vzdialený alebo abstraktný, ale sú tu aj také regióny, ako napríklad stredná a východná Európa, ale aj vidiecké oblasti, a to v celej Európskej únii. Toto je absolútne hmatateľný problém je kľúčový pre starších ľudí, ktorí sa spoliehajú na miestne služby a vidia, že sa im zatvárajú knižnice, poštové úrady, nemocnice alebo miestne autobusy už nechodia tak často, ako bola kedy predtým. Toto je situácia, ktorú zažívajú vo vidieckých oblastiach. Je to skutočný problém pre rodičov, ktorí vidia, že ich deti sa odsťahovávajú len na to, aby si našli slušnú prácu. Je to takisto problém pre tých, ktorí vychovávajú deti v chudobe alebo ktorí sa snažia zosúľadiť pracovné a rodinné povinnosti. Je síce dobrou správou, že žijeme dlhšie a zdravšie životy, ale to takisto prináša svoje výzvy, či teda už tieto súvisia s hospodárstvom alebo s penzín, s dôchodkami, so sociálnym pohybom našich spoločností. Musíme lepšie pochopiť, túto skutočnosť oveľa lepšie ako doteraz a práve preto budem robiť taký mapový, mapovací proces, aby sme zistili, kde tie problémy sú najväčšie, ako najväč- najlepšie môžeme pomôcť tým regiónom, ktoré sa najviac trápia, ako im môžeme pomôcť implementovať reformy a prilákať nové investície. Ak budem zo strany Európskeho parlamentu potvrdená, teda zo strany vás, budem preskúmať všetky aspekty demografických zmien a aký to má dopad na jednotlivé odlišné skupiny spoločnosti. Dovolte mi však uviezť niekoľko konkrétnych príkladov toho, na čom by sme mali spoločne robiť, o čom som presvedčená. Poprvé, chcel chcel by som sa pozrieť na problém starnutia. To je jedna z našich najväčších spoločenských víziev. To sa týka nášho pracovného života, našich sociálnych systémov, zdravotníckých systémov, ako aj penzijných systémov. Zároveň to prináša so sebou určité výzvy a možnosti. Je dôležité, aby sme cez generácie ďalej posúvali naše skúsenosti a zaangažovávali mladých ľudí do spoločenských procesov. Predložím tzv. zelenú knihu o starnutí, aby sme poukázali na to, čo sa dá a čo treba spraviť, na to, aby sme podporovali aktívne starnutie a preskúmali to, či naše systémy sociálneho zabezpečenia sú skutočne prispôsobené pre starnúcu populáciu. Urobí sa to v úzkej spolupráci s týmto parlamentom a samozrejme členskými štátmi, ktoré majú patričné kompetencie vo všetkých týchto oblastiach takmer. Po druhé, budem sa sústrediť aj na vidiecké priestory, ktoré sú najhlbšie postihnuté práve úbytkom obyvateľov nedostatkom možností, ktoré súvisia s únikom mozgov. Takisto sú nedostatky, pokiaľ ide o základné služby, aj tu väčšie riziko vystavenia sa chudobe. Takisto budem koordinovať túto prácu s dlhodobou víziou pre vidiecké priestory v úzkej konzultácii s miestnymi úradmi. Musíme im dať možnosť, aby využili ten potenciál naplno a podporili ich, pokiaľ ide o postavenie sa týmto výzvam, ktoré sú pred nimi. Budem sa sústrediť na otázku úniku mozgov, budem podporovať regióny, ktoré sú najviac postihnuté práve pokiaľ ide o nástroj, ktorý mám k dispozícii, tú záruku pre mladých. Po tretie, a je to súčasť toho sociálneho piliera, piliera pre sociálne práve, budem koordinovať prác prácu tak, aby sme lepšie zlúčili pracovný a súkromný život. A v neposlednom rade, a takýmto spôsobom reagujem aj na vašu otázku, vážený pán predseda, môžem to neskôr ešte doplniť. Vy ste sa ma spýtali ohľadne detí. Ja budem pracovať na tom, aby sme viac investovali do našich detí. Bola to pre mňa priorita vo všetkých obdobiach môjho politického života. Nie je žiadny dôležitejší proces investovania ako investície práve do našich detí. Nazývame to investíciami. Budem koordinovať prácu na novej záruke pre deti, Child Guarantee a budeme v tejto oblasti postupovať dopredu. Vážení poslanci, poslanky, budeme mať čas hovoriť o týchto otázkach aj detálne a ja sa teším na vaše otázky. Dovolte mi na záver povedať niečo osobné. Ako niekto, kto čelil to zažil, to, že naša krajina získala demokraciu a prešli sme prechodom až smerom do vstupu do Európskej únie, je pre mňa skutočne veľkou e, podstou, že akceptujem toto poverenie, ktoré som získala. Skutočnosť, že môžeme mať túto konferenciu v Európe a to, že budeme spoločne hľadať riešenia v Európe pre problémy, ktoré sa nás týkajú všetkých, to je jednoducho výsledkom obety tých, ktorí tu žili pred nami a ktorí budovali, budovali našu úniu. Ak teda budem potvrdená a schválená, tak budem skutočne poctená tým, ak budem môcť dostať tomuto posolstvu a dedičstvu s vami všetkými v priebehu ďalších 5 rokov. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vaše otázky. Ďakujem, pani podpredsednička. Ďakujem aj za to, že ste zdôraznili to, čo nám leží tak veľmi na srdci konferencia eh, o budúcnosti Európy a zdôraznili ste dôležitú úlohu, ktorú by v tejto súvislosti mal eh, zohrávať Európsky eh, parlament, úlohu protagonistu. Teraz by sme začali s prvým eh, kolom otázok zo strany politických eh, koordinátorov politických skupín. Ako prvá má slovo Danuta Hübnerová za EPP. Nech sa páči. Pani navrhovaná podpredsednička, chcem vám veľmi pekne poďakovať za veľmi komplexný úvod do našej rozpravy. Ste tu s kolegami z rôznych výborov Európskeho parlamentu ale je to aj gestčný výbor, výbor pre ústavné záležitosti a viete, že to je výbor, ktorý e, v posledných rokoch mal medzi prioritami svojho politického programu práve diskusiu o mm, budúcnosti Európy a myslím si, že e, to tak musí aj ostať. Vo vašej budúcej, vaša budúca práca teda bude pre nás ako veľmi dôležitá. A moja otázka teda je, ako Vidíte túto e, spoluprácu s jednotlivými poslancami, ale aj s Európskym parlamentom ako inštitúciou, vo vý, teda výbor AFKO, ako vidíte našu účasť v všetkých fázach e, politického procesu, prípravy. E, potrebujeme teda tento vlajkový projekt, ktorý nadíde hneď na začiatku vášho potenciálneho mandátu, pretože si myslím, že proces prípravy tejto rozpravy, tejto konferencie e, samotný môže mať veľkú pridanú hodnotu. Môže to mať e, dosah na prípravu aj implementáciu konferencie. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Hübner. Bola to veľmi zaujímavá otázka a ďakujem, že ste mi ju položili ako ste mohli vidieť z môjho úvodného vystúpenia, konferencia o budúcnosti bude hlavnou e, súčasťou môjho portfólia. Snažila som sa teda veľmi pozorne sledovať, čo ste robili vo výbore AVKO, ale samozrejme všetci e, sme sa podielali na práce iných výborov plenárnych e, schozí. Ja som sledovala prácu pána Broka, pani Gensle, pána Ferhovštata, správu pána Ferhovštata ja som teda videla, eh, čo robíte v tejto oblasti. A bez vás, bez parlamentu by som nemohla začať túto konferenciu, takže predstupím pred tento výbor a dohodneme sa na rozsahu, načasovaní, obsahu, témach Myslím si, že musíme sa pridržať tých šiestich pilierov, ktoré sú zakotvené v politických usmerneniach zvolenej predsedničky, teda mm, nový deal, nová dohoda pre klímu, digitál, hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí, silnejšia Európa vo svete, európsky spôsob života a toto nový impuls európskej demokra- demokracii. Myslím si, že to by malo byť rozsahom našich tém, ale ja o tom nebudem rozhodovať. Ja prídem sem pred vás a bude to uh, moja prvá úloha v prvých 100 dňoch. Takže predstúpim pred vás a uvidíme, ako budeme uh, postupovať. Som si istá, že uh, e, budeme musieť spolupracovať samozrejme s radou, ale myslím si, že vy budete tí prvý, eh, ktorých zapojím. Mrs. Hubner. Pani Hübner, veľmi stručne doplňujúca otázka. Videla som vo vašom životopise, že ste boli skôr politička na lokálnej úrovni. Ja si to veľmi vážim. A moja otázka teda znie ako lokálna politička. Vnímali by ste tiež možnosť eh, zapojenia lokálnych komunít, teda nielen úradov, ale ľudí, ktorí sú priamo v teréne, že by sa podielali na tejto debate a potom by si to odniesli, tak povediať, z domov eh, výsledok tejto konferencie ako niečo svoje. Ďakujem pekne, ďakujem pani Hübner. Eh, to si neviem ani predstaviť bez lokálnych a regio- miestnych a regionálnych orgánov. Ako som už povedala v úvodnom vystúpení, ja som eh, slúžila na viacerých eh, miestnych úrovniach a bez miestnych a regionálnych sa to určite nebude dať zrealizovať. Zapojíme teda všetkých. To bol môj prvý eh, nápad, že naozaj musíme mm, kontaktovať všetkých. Mimovládky, lokálne, regionálne orgány. Ale tie budú najdôležitejšie pretože to je najľahší spôsob, ako sa dostať až k občanom a samozrejme chceme e, osloviť všetkých občanov, ktorí majú záujem na našu spoločnú budúcnosť. Ďakujem. Ďalšiu otázku pán koordinátor za SAD, Luis de Mesa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem pekne, pani Šojca. Vy ste kandidátkou na úrad e, podpredsedničky SAD. Si myslíme, že budúcnosť Európy sa má a môže pripraviť aj na tejto konferencii. V nadchádzajúcich rokoch potom môže Únia pripraviť nové politiky, ako ste ich opísali, vzhľadom na národné výzvy a e, potrebu flexibilných demokratických rozhodnutí dezignovaná predsednička komisie povedala, že navrhne, alebo chcela by navrhnúť, a, navrhnúť aj legislatívne a e, zmluvné e, e zmeny, e, ekologický díl, sociálny pilier, bezpečnosť, migrácia, európska zahraničná politika a nový impuls pre demokraciu, to sú teda jej piliere. A bez legislatívneho pokroku alebo bez reformy e, zmluvy ani nebude možné zrealizovať tento politický program, ktorý vy máte v podstate podporiť. Ako to teda vy vidíte? Vo svojich písomných odpovediach na strane 6 hovoríte o možnosti reformy zmluvy a píšete, že Bude sa to robiť len v prípade nevyhnutnosti. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo. Ako ste si možno všimli, e, postupujem podľa politických usmernení zvolenej predsedničky, ale poďme najprv do vidieckých oblastí, e, do e, horských oblastí, vzdialených oblastí, hlavných miest. A po tých dvoch rokoch uvidíme, ako bude fungovať táto budúcnosť Európy. Čiže e, po tých dvoch rokoch uvidíme, čo hovoria naši občania. Či, e, alebo ak bude potreba zmeny zmluvy, ja budem určite otvorená ďalšej diskusii a určite to nebudem len ja. Videla som, že to bol aj e, bol, bol návrh spomínaný v tomto parl- kom- výbore. <sighs> Takže ak to bude potrebné, ja budem určite za. Ale ako viete, komisia pracuje ako tým, ako kolegium. Takže musíme k tomu pristupovať jednomyselne. Ja by som teda bola za, ale najprv sa porozprávame s občanmi a uvidíme, či tá zmluva je dostatočná, ak využijeme všetky možnosti, ktoré nám ponúka. A ak nie, tak budeme musieť začať diskutovať o zmenách. Ruiz de Pán Ruiz de doplňujúca otázka. Muchas gracias. Ďakujem pekne. V každom prípade by som chcel pripomenúť, že tento parlament zastupuje občanov a schválil už tri dôležité správy týkajúce sa pokračovania pokroku eh, projektu zjednocovania v rámci eh, zmluv. Takže to je správa Breso Brok a potom je tu správa Pervonš Beres a správy Ferhofštata a Hauregiho, pokiaľ ide o pokročilejšie reformy v rámci eh, zmluvy vy osobne tiež podporujete tieto správy, samozrejme bez ohľadu na to, že je nesmierne dôležité aj v rámci konferencie o budúcnosti Európy si vypočuť občanov. Nech sa páči. Ďakujem pekne za túto otázku. Samozrejme, ja súhlasím eh, s týmito správami. Hlasovala som za počas plenárneho hlasovania, vystúpila som aj v rozprave a určite zdieľam obsah týchto správ, ale ako som povedala, počkajme krok za krokom, sú to malé krôčiky a bude dosť času na to, aby sme začali o tom diskutovať, ale určite zdieľam tento názor, pretože tento parlament, vy, my, vy ste ľudia, ktorí sú priamo zvolení, e, zastupujete občanov a myslím si, že e, tento parlament má najviac čo povedať e, spomedzi všetkých európskych inštitúcií, takže môžeme na tom spolupracovať. Ja určite s vami počítam a budeme v tej diskusii pokračovať. Ja som za. If I remember well, you voted in favor this report. This is important for us. Áno, e, hlasovali ste za túto správu. A ďalšia otázka, to bude pán Pascal Durand, koordinátor za Renew Europe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za slovo, ktoré ste mi udelili po francúzsky. Pani podpredsednička, budúca predpokladaná, Vysvetlili ste, že konferencia o budúcnosti Európy je niečo veľmi dôležité a že bude potrebné e, zvyšiť alebo obnoviť dynamiku európskej spoločnosti, aby sme v končnom dôsledku lepšie pracovali so, spo, e, s našimi občanmi. Čiže to už je prvý taký e, prvok. Povedali ste, že v novembri sem predložíte návrhy a ja by som si teda dovolil povedať, že možno ešte by bolo dobre zamyslieť sa nad istou zmenou metódy, že by ste si nás teda najprv v novembri nás vypočuli, akú pozíciu zastáva Európsky parlament a konkrétne tento výbor, aby ste potom uh, Eh, tiež to mohli zohľadniť, keď pripravovať sa táto konferencia. No a chceli by sme teda navrhnúť eh, eh, konkrétnejšie. Hovorili ste o tom, že chcete zapojiť občanov. Už ich zapájame celé roky cez občianské iniciatívy a iné mm, aspekty. Vedeli by ste si pripraviť, alebo ste ochotná si vôbec predstaviť e, takéto zapojenie občanov, že by e, sa im vôbec e, umožnilo rozhodovať, hlasovať a nielen, že by boli vypočutí a potom tí, ktorí príjmajú rozhodnutia v rámci inštitú- e, rámca, príjmu rozhodnutia. Takže ak by tu bolo nejaké kolegium občanov na tejto konferencii pre budúcnosť Európy, či by e, mohli mať e, také isté rokovacie právomoci ako tí, ktorí budú zastúpať inštitúcie. Let's... Thank you, honorable Pascal Durand. Ďakujem, e, vážený pán kolega Durand. V prvom rade vám prajem všetko najlepšie k narodeninám. And then No a buďme otvorení a úplne úprimní. Všetci vieme, že nezačíname od nuly. Mali sme už rôzne iniciatívy, rôzne nástroje. No predstavte si, že bolo 1800 občianských dialogov, vrátane 200 tisíc občanov, ktorí sa zúčastňovali na týchto dialógoch v 630, na 635 miestach, takže občanské dialógy už prebehli. Ale musíme posilniť naše e, aktivity. Vaša otázka sa týkala občanov. Máme európskych občanov, teda máme iniciatívu európskych e, občanov a pokiaľ si spomínam, mali sme štyri úspešné európske občianske iniciatívy právo na hlasovanie. Potom tam bolo niečo e, na zastane glyfosátov. Takže máme nástroje a musíme e, znásobiť naše e, aktivity, teda nielen my, ale aj občania. Počúvali sme občanov a určite je tam vždy istý taký rozpor medzi volenými a zásobcami a priamo demokraciou, ale myslím si, že oni sa vyjadra prosím som týchto občianských iniciatív, ale samozrejme môžeme to ešte zlepšiť. Prečo nie? Ako som povedala, ak polovica európskych občanov sa e, zúčastnila v týchto voľbách do Európskeho parlamentu, bol to veľký nárast v porovnaní so situáciou pred niekoľkými rokmi. Takže musíme to zobrať do úvahy. Toto je dôvod, prečo budeme hovoriť s občanmi, prečo sa do toho pustíme, budeme počúvať ich obavy, očakávania a ja samozrejme si v prvom rade vypočujem vás a už vidím, že som prekročila čas, takže neskôr to doplním. Bon anniversaire. Všetko najlepšie, všetko najlepšie, hovorí pán predseda. No áno, ja sa k tomu ešte vrátim, pretože ste, pani podpredníčka hovorili o starnutiu, o starnutí obyvateľstva e, v Európe a práve ste to ilustrovali názorne, takže ďakujem. No ale vážne. E, pozriem sa na to demograficky, ale ešte k tomu dáme aj taký politický prvok tejto demografickej, hovorili ste o starnutí obyvateľstva a tak ďalej. E, momentálne sú tu také negatívne vetry v Európe a je tu teória, ktorá tu hovorí o istom riziku veľkého nahradenia obyvateľstva, európskeho obyvateľstva, pôvodného európskeho obyvateľstva, kresťanského, s historickými hodnotami, hodnotami našej únie. A ja by som teda naozaj bol rád, keby, že, keby ste pretože sme rovno vo vašom portfóliu demografie, keby ste e, sa mohli vyjadriť, e, čo si myslíte o tejto teórii a o tomto riziku nahradenia toho, čo poznáme ako súčasné európske hodnoty. Uh, if I may, uh, if I may uh, reply immediately, directly, I don't believe in this theory, but... Neverím v túto teóriu, ale pravdou je, že žijeme teraz uh, o 6 rokov dlhšie pred 20 rokmi to bolo o 6 rokov e, kratšie, takže otázka starnutia je veľmi dôležitá otázka. Môžeme to spomenúť ešte neskôr. Pôrodnosť sa znižuje. A teraz treba sa zabrať otázkou e, migrácie. Legálna migrácia je v poriadku. Bez e, legálnych migrantov náš pracovný trh v roku 2070 pri takomto vývoji nebude mať, nebude mať dostatok pracovnej síly, bude, mať, e, bude potrebať 20, 25 e, viac pracovnej síly, ktorú nenájde. Takže preto je tu toto eh, portfólio demografia a demokracia eh, sú veľmi dôležité a sú navzájom veľmi eh, silne prepojené, ale vysvetlím to neskôr, keďže už vypršal čas pre túto moju odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má teraz pán Damian Böze Lager zo skupiny Zelených. Ako ste povedali, v posledných eh, európskych eh, voľbách hlasovalo najviac eh, občanov za posledné roky, hlavne mnoho mladých ľudí, ktorí od nás žiadajú skutočnú zmenu. Pani Šujica, ehm, vy ste zodpovedná v časti za takúto zmenu, ktorú mala predstavovať táto eh, konferencia. Ako chcete teraz zabezpečiť naozaj zmysluplnú eh, participáciu? Ako chcete zabezpečiť, aby sa neopakovali chyby z minulosti a aby tu boli naozaj konkrétne eh, dôsledky tejto konferencie vrátane napríklad zmien zmluv, ako to už načetli kolegovia? Ako e, som povedala, prichádzam sem, diskutujem s vami, ale sú tu rôzne koncepty, ako zapojiť občanov. Niektorí sa ma spýtali, ako chcem selektovať občanov. E, napríklad e, frínske predsedníctvo aktuálne tu má celkom zaujímavú myšlienku do verejných, vo verejných knižniciach sprístupňujú všetky svoje projekty svojho predsedníctva. Um, prezident Macron takisto tiež di- eh, diskutoval eh, so svojimi občanmi po celej krajine. Uh, Eh, môžeme organizovať takéto diskusie eh, napríklad na eh, mestských zastupiteľstvách. Sme plne otvorení, sú rôzne možnosti, ako byť úplne otvorený a inkluzívny. Treba byť otvorený, vypočuť si občanov a potom uvažovať nad výsledkami. Toto bola moja tretia myšlienka. Ak tu nebudete mať nejaké hmatateľné výsledky, ak nebudete zhmotňovať to, čo si vypočujete, ak tu nebudú žiadne následné kroky, tak Samozrejme pôjde len o teóriu, o, o papier, takže spolupracujme na tomto a snažme sa nájsť najlepšie riešenie. Určite tu bude poradná rada, ktorej budem predsedať, ale spolupredsedom bude niekto tu z Európskeho parlamentu, takže to je veľmi dôležité. Nepôjde len o prácu komisie. Tento raz e, komisia neprichádza iba do parlamentu, ale e, prichádza do, do, do terénu. A to posolstvo ktoré eh, pre nás predstavuje táto vyššia účasť voličov vo voľbách, eh, berieme na vedomie. Znamená to, že občania chcú spoluformovať naše európske politiky, majú záujem. Nebolo tomu vždy tak. Nech sa páči. Ďakujem za vašu odpoveď. Ako ste povedali, nemôžu to byť len slova diskusie, musia to prísť konkrétne výsledky. Mojou rýchlou reakciou by bolo, akú eh, úlohu vnímate, pokiaľ ide o tento poradný výbor a e, výsledkom tejto, e, tejto konferencie by e, mohla byť nejaká, nejaký konvent, nejaká, nejaká, nejaká dohoda. Už niekto tejto práci musí predsedať, niekto ju musí riadiť, takže tento poradný výbor túto konferenciu bude manažovať za posledné roky sme už videli celú sériu konferencií všade v Európe, ale samozrejme, ktokoľvek bude mať záujem, ktokoľvek sa bude chcieť zúčastniť, e, bude mať akceptovateľné návrhy, e, e, radi ho príjmeme, takže budeme sa snažiť všetko zohľadniť a budeme sa snažiť tie, všetky tie myšlienky, ktoré za, e, zniejú do e, hmatateľných politik. Ja viem, že je to ťažké, ale e, pousilujme sa o to, lebo takéto je posolstvo, ktoré e, nám vyslali európsky občania. Ďalšiu otázku e, položí pán Gerolf Anemans, koordinátorov skupiny ID. Ďakujem. Eh, pani dezignovaná komisárka, chcem vám položiť otázku. Eh, pani van der Leyen prerozdelila mandáty rôznym e, komisárom. E, popisy týchto e, ich úloh sú trošku zmetočné, neviem, čo sa bude diať v zákulisí. Napríklad grécky komisár ten má byť odpovedný za niečo, o čom nemáme jasnú predstavu, čo to má znamenať naozaj tu môže e, dochádzať napokon e, k nedorozumeniam, kto je za čo zodpovedný. Niektorí si myslia, že pani von der Leyen to urobila zámerne aby vnútorné rozpory v, e, v, v jej koalícii boli lepšie zakryté. Aj v prípade hnutia piatich eh, hviezd tam to bolo eh, tiež eh, tesné. Teraz to budeme mať komisárku pre demokraciu a demografiu. Treba zohľadniť, že masová imigrácia bola vlastne obyvateľstvom odmietnutá. A dopad e, na e, demografiu to má. Ale nikde sa to tu nespomína. Hovorí sa tu o politike otvorených hraníc. A teda dennodenne sa tu pracuje na e, migrácii. Teraz už hovoríte aj o tom, že ste zodpovedná za migráciu. Už som hovoril dve minúty. Jednu minútu. Aha, prepašte, pomaly som sa myslel som, že mám celkovo 5 minút. Ďakujem, toto bola prvá otázka. I see you are very flexible, Mr. Anne... Pán Anemans, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. V prvom rade nechcem e, vstupovať do vašich politických e, pozorovaní E, teda v e, hnutkách pani von der Leyen, o tom nič neviem, ale ak vás zaujíma európsky e, životný štýl, životné hodnoty. O tomto sa práve koná konferencia o dve poschodia nižšie, ak by ste mali záujem. Ja si ale myslím, že e, toto moje portfólio je veľmi inšpirujúce, veľmi e, dôležité. Ako som už povedala úvodom, hovorila som o odleve mozgov, hovorila som o problémoch, ktoré e, robia ľudí nespokojnými, keď musia opúšťať svoje regióny, dediny, vidiecké oblasti, do miest. Eh, nie je to v poriadku a to, je, a to súvisí s demografickými zmenami a mm, demografia Demokracia to je prepojené, eh, je to spojené s otázkou eh, dopravných spojov, škôl, nemocníc, ktoré, sa, ktoré sú zatvárané, vtedy ľudia začnú obviňovať demokraciu prestávajú dôverovať e, demokratickým inštitúciám, prestávajú sa zúčastňovať na voľbách. My chceme účasť každého. Šťastí preto to organizujeme túto konferenciu o budúcnosti Európy. Chceme, aby e, participovali e, nielen raz za 5 rokov, ale aby na každodennom základe online alebo offline mohli prispievať. Takáto je definícia môjho portfólia. Short, short question, please. Stručná e, otázka, prosím. Je e, pravdou, že konferencii bude predsedať pán Ferhofštát? Je to pravda? E, chápem to tak, že vy ste členom tohto výboru. Ja som prišla do tohto výboru a rozhodovať bude parlament, kto ho bude zastupovať na poste spolupredsedajúceho. Pri mne to je mimo eh, mojich kompetencií. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Gert Buržua, koordinátor skupiny EKR. Ďakujem pekne, pani dezignovaná komisárka. Európska eh, únia sa nesmie stať superštátom, Nezabúdajme, že našou zásadou je jednota v rozmanitosti, dôležitá je subsidiarita, doterajšia e, komisia predložila správu e, Timmermansa o aktívnej subsidiarite. Ja by som sa chcel e, spýtať, ako budete túto správu aplikovať a či ste pripravená ísť všetkými smermi v prípade e, pridanej hodnoty e, spolupracovať, ktorý by mal e, pôsobiť Európska únia. Ak nie, témou by sa mali zaoberať členské štáty. Boli by ste pripravená aj dnes červenú kartičku, ak by väčšina členských štátov bola toho názoru, že nejaká iniciatíva je v rozpore so subsidiaritou. Ďakujem, pán Buržová. Toto boli veľmi priame otázky, hlavne tá posledná. Budem sa snažiť odpovedať. Jednoznačne som zastankyňou subsidiarity, ktorá je popísaná v našich zmluvách. Subsidiarita je veľmi dôležitá a jednoznačne sa riadím týmto motom e, e, ako aktuálny e, predseda tej komisie, pán Juncker, za veľké veci má byť zodpovedná e, Európa, e, terorizmus, migrácia, bezpečnostné otázky, tie e, nevyriešia členské štáty samostatne, ale vzdelávanie, sociálna starostlivosť, kultúra patria na národnú úroveň, takže ja som za subsidiaritu. A samozrejme, pokiaľ ide o sociálny pilier, lebo som zodpovedná za sociálny pilier, myslím, že samozrejme Eh, je tu kompetencia členských štátov, ale keď môžeme pomôcť, prečo eh, nie eh, pomocou finančnej podpory, keď to môže mať pozitívny efekt, obzvlášť v strednej a východnej Európe, v menej rozvinutých krajinách. A pokiaľ ide o červenú kartičku, no už v prvom rade máme tú žltú kartu. Tá bola využitá 3-4 razy zatiaľ, takže znamená to, že je potrebné využiť všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii. A až potom sa dostaneme k červenej karte. Ale prečo o tom hovoríme v súvislosti s e, konferenciou o budúcnosti Európy? bude takýto e, e, záver? Ak by bol, tak nie som proti. Sme úplne otvorení, sme úplne inkluzívni. E, v takomto duchu chce pracovať e, nové kolegium, nová budúca komisia. Pán Buržoa, ďakujem pekne za vašu odpoveď. Spomnuli ste rôzne e, oblasti ste e, príslušnosť za rôzne e, sféry, mládež, e, deti a ďalšia tie spadajú do právomoci, právomoci členských štátov a vy teraz o tom chcete diskutovať, takže nezabudnete zohľadňovať aj zásadu proporcionality princíp subsidiarity aj e, proporcionality e, sú tu už zahrnuté vždy. Sme ich mali e, na pamäti, vždy sme ich zohľadňovali. A ja si samozrejme myslím, že proporcionalita je veľmi dôležitá ako zásada. Nemali by sme žiadnu ďalšiu záťaž na nikoho klásť, hlavne nie na lokálne a regionálne Eh, subjekty. Eh, bola som starostkou eh, malej, malej veľmi populárnej obce. Viem, o čom teda hovorím v tejto súvislosti. Proporcionalita sa musí rešpektovať rovnako ako aj zásada subsidiarity. Posledným rečníkom prvého e, kola je pán Helmut e, Scholz v mene e, skupiny GUE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, a pekný večer, pani dezignovaná podpredsednička. Mnoho už toho zaznelo a konferencia budúcnosti Európy zdá sa je teraz tou novou zaklinacou formulkou, ktorá má vyriešiť demokratizáciu Európskej únie. Ale demokracia to je vždy niečo konkrétne a z môjho pohľadu musí byť demokracia aj niečo iné inkluzívne. Veľa ste toho povedali o vidieckých oblastiach, o e, výzvach vyplývajúcich z demografických zmien No a pokiaľ ide o túto konferenciu o budúcnosti, eh, dovolite nám ako Európskemu parlamentu a zástupcom eh, ľudu, aby sme mali dôležitú úlohu eh, pri nastavení, voľbe metód a nástrojov za involvovanie občianskej spoločnosti v tejto súvislosti samozrejme v súčinnosti s národnými parlamentmi aj s radou, pretože ja si myslím, že o toto ide. Od začiatku tu musí mať takýto inkluzívny e, prístup, e, pokiaľ ide o e, organizovanie tejto konferencie. Pán Šolc, ďakujem vám pekne za vašu otázku. Je naozaj veľmi zaujímavá. Ja už som k tomu niečo povedala, aj keď nie všetko, pretože dve minúty nepostačujú na vyčerpávajúcu odpoveď. Takže každý bude zahrnutý. Každý bude zahrnutý, povedala som to už, e, toto načúvanie je veľmi dôležité. Musíme e, navzájom si načúvať, takže národné parlamenty samozrejme zahrnuté budú jednoznačne, preto som aj pánovi Buržo povedala, že je potrebné využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, samozrejme teda národné parlamenty a mimovládne organizácie. Dostala som list, ktorý podpí celo 100 rôznych mimovládnych organizácií, ktoré chcú byť zahrnuté, majú záujem. S niektorými eh, z nich som sa pred pár dňami stretla, takže budú, eh, budú začlenení. Občianská spoločnosť je tiež veľmi dôležitá. Nechcem, eh, aby boli vynechaní z toho. Budú začlenení, ale samozrejme spolu s vami, keďže Európsky parlament bude začlenený Budeme diskutovať o načasovaní, o e, e, e, zámere, o metodách. Všetko urobíme, budeme robiť spoločne. Nemusí to znieť populárne, ale spomínam si, ako sme sa hnevali, keď sme nemohli dosiahnuť určitých komisárov a tentokrát vo mne máte jedného z vás. je dôležité, aby sme mali viac komisárov, ktorí e, budú prichádzať z Európskeho parlamentu. No tak na toto by sme mohli nadviazať celkom konkrétne. Momentum, momentálne tu máme veľmi e, priestornú situáciu týkajúcu sa e, Brexitu. Na pamäti by sme mali mať práva občanov, ich záujmy a pokiaľ ide o budúcnosť Európy, aký mechanizmus chcete uplatňovať po Brexite, Eh, pokiaľ ide o 1,8 eh, milióna občanov v eh, Írsku, ide tu o nárok na írske občianstvo, tým pádom aj na európske občianstvo. Títo ľudia majú záujem o to, aby sa našla nejaká cesta, aby sa mohli opäť stať členmi EÚ, teda občanmi EÚ. Toto je úplne iná otázka, no ale poďme teda rozprávať o občianstve bude ehm, všetko záležať o dohode o ehm, vystúpení. vždy dávame do srdca týchto rokovaní záujmy občanov. To bolo pre nás vždy najdôležitejšie. Vždy táto otázka občianstva bola dôležitá. Aj v poslednom odporúčaní tejto komisie sa to odrazilo. 27 členských štátov e, dostalo líst zo strany komisie, e, v ktorom boli požiadaní, aby boli štedri v prípade e, odchodu Veľkej Británie bez dohody. Takže Mm, toto je dôležitá otázka a obzvlášť pokiaľ hovoríme o Írsko, o, o Írsku a Severnom Írsku. Ešte to samozrejme nebude postačovať, budeme musieť urobiť niečo viac pre týchto ľudí, pre občanov e, Spojeného kráľovstva tu v Európe a aj pre e, nás, Európanov, na e, britských ostrovoch. Ďakujem za tento bod, pretože pre Európsky parlament e, sú práva európskych občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve a britských občanov e, v Európskej únii najdôležitejší bod. Teraz prejdeme k druhému e, kolu 18 rečníkov aj s radou e, členov e, výboru FEM a EMPL. Mm, teraz má slovo pán Vladimír Bilčík za skupinu EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Pekný večer prajem, pani designovaná podpredsednička. Ďakujem pekne za vaše odpovede, za vaše expoze, úvodné slova, za opísané odpovede. Myslím si, že všetci sa pýtame to isté že o čom vlastne má tá konferencia o Európe byť, o čom to bude, ako to má vyzerať. A ja urobím pravdepodobne to isté, ale budem sa snažiť trochu zatlačiť na jednu vec, ktoré som sa doposiaľ nedotkol. Hovorili sme tu o vzťahu medzi parlamentom, o úlohe komisie, hovorili ste o poradnej rade. Myslím, že treba vyjsť v ústrety štátom a musíme ísť do štátov a preto sa teším, že v rámci toho začiatku mandátu chcete navštíviť všetky štáty a mňa zaujíma, či si očakávate takéto záväzky aj zo zvyšku Európskej komisie a, ako, a čo si myslíte o tom, ako v členských štátoch sa máme angažovať, pretože mali sme skutočne dobrú účasť na voľbách posledných, ale boli tam rozdiely medzi členskými štátmi. Boli tu štáty, kde boli vysoké, vysoká účasť, ale vrátane mojej krajiny tam bola tá účasť nízka. Ďakujem pekne, pán Bilčík. Ja som zabudla povedať, že toto je jedna z kľúčových politických priorit v rámci tých politických úsmernení našej dezignovanej predsedničky. My musíme navštíviť každý členský štát na začiatku toho mandátu. To sa týka všetkých komisárov, možno mňa sa to týka trochu viac ako ostatných. To znamená, budeme navštevovať členské štáty, budeme sa s nimi zhovárať, budeme im načúvať Navšteva členských štátov to neznamená navštevovať iba parlament, parlamenty. Istotne budeme v kontakte s poslancami národných parlamentov, ale chceme ísť aj mimo hlavných miest, pretože dialógy s občanmi, a som vám to povedala, musia byť aktívne, ale to, čo som ja zažila doposiaľ, to všetko sa dialo v hlavných mestách, preto musíme ísť aj do vidieckých priestorov, aby sme oslovili teda každých, každého občana. Toto bude odlišné možno tentokrát. Nehovorím, že táto komisia teraz, ktorú máme, to takto robila, ale my to musíme v budúcnosti zdôrazňovať, rozšíriť tie aktivity v tejto oblasti a načúvať občanom, čo ich trápi. To bude mojou prácou, ak budem samozrejme potvrdená. Ďakujem pekne, ešte nadviažem, teším sa, že to teda nebude iba postup, ktorý sa bude realizovať v Bruseli. Musíme výjsť v ústretí občanom, ale aj na rámec hranic Európskej únie. V poverovacom mandáte hovorí, sa hovorí, že aj Európa musí, jednodu, aj občania musia očakávať, čo sa od Európy vlastne očakáva. Čo teda očakávate od kandidátskych krajín, pokiaľ ide o túto plánovanú konferenciu, aby aj títo mali možnosť vyjadriť sa ohľadne ich budúcnosti, Možno najbližších 5 rokov budeme mať už úniu iba nie menej štátov, ale viac členských štátov. To nie je ešte jasné. Budeme mať aj konvent o budúcnosti Európy. Je tu veľa priestoru, pokiaľ ide o krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v našom klube. A ako teda plánujeme byť v kontakte s tými, ktorí teraz rokujú o budúcnosti svojej krajiny v našej únii? To je veľmi zaujímavé, pán Bilčík. Istotne viete, že ja som za rozšírenie, nakoľko teda ja som z krajiny, ktorá má záujem o rozšírenie Európskej únie, ale v rámci tohto postupu budú tu odlišné konferencie, budú tu iné rámce, nebude to začlenenie do tohto procesu, pretože my najprv musíme si stanoviť našu budúcnosť, hoci to možno znie trochu arogantne pre niekoho ako ja, kto pochádza z krajiny, ktorá vstúpila do Európskej únie ako posledná, ale nebudeme ich teda začlenovať do tejto konferencie, pretože ide tu o konferenciu o budúcnosti EÚ. Prijali sme už všetkých šéfov vlád a štátov v Štrasburgu a Hovorili sme takisto o budúcnosti Európy, ale boli to teda iba predstaviteľia členských štátov. Bude sa to týkať 27 alebo 28 členských krajín. Uvidíme, ako to dopadne 31. oktobra. A budeme teda v kontakte s kandidátskymi krajinami v inom formáte. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Richard Corbett. Nech sa páči za SND. Ďakujem pekne, pani kandidátka ak chcete skutočne mať takúto širokú debatu a zaangažovať tam všetkých, to si bude vyžadovať, že asi nastolíme, že na, narazíme na problém, že tu budú takí politici, ktorí budú úmyselne zavádzať, sprostredkúvať falošné informácie, dokonca vyslovené lži o tom, ako Európska únia funguje, čo vlastne plní, ako funguje. Vlastne sme videli takéto problémy aj v rámci britského referenda o Brexite pred tromi rokmi a ešte stále táto diskusia dominuje v našej krajine, takže čo by ste teda urobili v rámci vašich, vašho portfólia, pokiaľ ide o zlepšenie informovanosti verejných poznatkov o fungovaní Európskej únii pred touto dôležitou konferenciou a vlastne pred tým, než sa pustíme do akejkoľvek práce na európskej úrovni? Ďakujem pekne, pán Korbet. To je ťažké zabraniť niekomu hovoriť a vyjadriť sa, pretože sme otvorenými spoločnosťami a každý môže povedať, čo chce. Samozrejme, nie sme tu e, za šírenie falošných správ a dezinformácií. To nikto nechce, ale je to ťažké, pretože sú rôzne typy politikov a každý sa snaží osloviť občanov, aby hlasovali v prospech nich, takže je to ťažké, ako im zabránime, aby vôbec hovorili. A takisto tu sú problémy, pokiaľ ide o situácie, kde niektorí politici napríklad, keď sa e, vrátia domov, tak povedia, že na vine je Brusel, že treba urobiť to alebo to. Ale keď sú v Bruseli, tak zase hovoria, že všetko je v poriadku. To je ďalší problém, pretože inak sa tvária doma, inak sa tvária, keď sú v centrále Európy. A to sú tí, ktorí vlastne šíria tieto negatívne informácie Európskej únie. Takže budeme sa snažiť byť otvorení, úprimní a budeme hovoriť s občanmi a politikmi, avšak nevidím tu nejaké konkrétne nástroje, ktoré by mohli zabrániť tomuto. Nebudem teraz menovať vašich kolegov, politikov, oni sa takto správajú a ľudia im potom uveria, ale nebudem teraz e, vstupovať do takýchto politických debat, takže dovolte mi tu, túto ukončiť. Prečo by sme tu práve prestali? Ako chcete naložiť napríklad, ak by išlo o predsedu vlády nejakého členského štátu, ktorý je zdrojom takýchto falošných správ, ako by ste odporúčili naložiť s takýmto problémom. Toto je to, čo som hovorila. Niektorí predsedovia vlád to robia. Sú slobodnými ľuďmi, môžu hovoriť o čomkoľvek chcú, pokým teda občania v nich veria. Ja nesúhlasím s vami, klamstvá nie sú v poriadku. Je ťažké ich zastaviť, pretože majú iné kanály, majú, máte k dispozícii sociálne médiá, môžu hovoriť o všetkom, všetko je otvorené a závisí vlastne od občanov, či im veria alebo neveria. Preto je ťažké ich zastaviť. Ale myslím si, že budeme mať konferenciu o Európe, môžeme aj o tomto hovoriť a to je vlastne aj dôvod, prečo sa chceme priblížiť k občanom. Toto je jeden z dôvodov, prečo táto konferencia budúcnosti Európy bola zriadená, alebo bude zriadená. Toto je jeden z hlavných dôvodov. Musíme sa zhovárať. Šíria sa správy, že tu žijeme v bubline, a potom tu nie je nikto, kto by skutočne priamo v teréne e, šíril pravdivé informácie. A teraz dostane slovo pani Zacharopulu, nech sa páči, z výboru FEM. Vážená pani dezignovaná komisárka, pokiaľ ide demografický prechod, tom súvisí, s tým súvisí aj otázka starnutia, ale takisto aj otázka porodnosti. V niektorých členských štátoch sa hovorí o finančných pomociach alebo e, podporách pre tých, ktorí by mali deti. Treba si uvedomiť, že takáto politika v podstate diskriminuje a stigmatizuje ženy a aby sa rozhodli, či chcú alebo nechcú mať dieťa. Ja si myslím, že demografia nemôže byť manipulovaná a takto, takýmto spôsobom diskriminovať ženy. Ja si myslím, že v rámci vášho portfólia nebudete takto postupovať. Ako vnímate takúto zastaranú politiku v tejto oblasti a ako chcete, pani komisárka, zlúčiť ten demografický prechod s súčasnou rodinou vzhľadom na všetky tie podoby, ktoré má? Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu otázku. Áno, toto portfólio by sa nemalo zneužívať na to, čo ste vypovedali. V žiadnom prípade, už som to povedala na úvod, že aké sú tu myšlienky. E, nehovoríme teraz o pôrodnosti. Budeme podporovať rodinnú politiku vo všeobecnosti, ale v rámci definície rodiny. Avšak zlúčenie pracovného a rodinného života, nájsť tú správnu mieru vyváženosti, to je veľmi dôležité, to je vlastne aj súčasťou môjho portfólia. Ak by ste boli pozorne počúvali moje portfólio, tam som hovorila o ochrane detí, takisto tam je zlúčenie rodiny, rodinného a pracovného života a takisto je tam aj starnutie. To znamená, všetko tam je obsiahnuté ešte dokonca v kontexte s vidieckým priestorom. Takže nejde tu o snahu konzervatívne definovať demografiu. A čo by som ešte mohla snad doplniť, čokoľvek ja budem robiť, tak to bude na základe zmapovania súčasnej situácie, o tom som hovorila v úvode, budem teda využívať údaje od Eurostatu a na základe týchto údajov vlastne budeme vychádzať na základe faktov. Nezačneme tento postup bez toho, že by sme mali, že by sme zobrali, že by sme zo, jednoducho zohľadnili tieto údaje. Nech sa páči, doplnková otázka. Ďakujem pekne, vážená pani kandidátka. Teším sa, že ste to povedali, že ste hovorili o novej definícii rodiny, pretože ako európska poslankyňa ste boli proti právam žien, predovšetkým pokiaľ ide o sexuálne a reproduktívne práva, ako aj proti právam osôb LGBTI, ako komisárka práve v oblasti demografie by ste mali spolupracovať s vašimi kolegami, s komisárkou pre zdravie a rovnako s šancí, aby ste sa všetci angažovali v prospech reproduktívnych práv a sexuálnych práv aj v prospech práv ľudí z komunity LGBTI. Takže by som sa spýtal, ako chcete, ak budete potvrdená, spolupracovať a ako chcete mať spoločnú víziu. Thank you for your, next, for your question. Uh, of course, I will be communicating and cooperating with... Ja budem spolupracovať so všetkými kolegami, aj s kolegami, ktorí budú zodpovední za rovnosť. Budem teda spolupracovať s komisárkou, ktorá je zodpovedná za oblasť rovnosť šanci, ale budeme postupovať v duchu kolegiality a budeme postupovať jednomyselne a istotne. Nebudeme proti niečomu, čo by bolo progresívne, budeme dostatočne progresívni na to, aby sme chránili všetkých Nediskriminácia je predsa ukotvený, ako ukotvené ako prvok v našich zmluvách, takže nemusíte o tom pochybovať. Keď hovoríte o niektorých mojich predchádzajúcich hlasovaniach, ako viete, súviselo to s inými problémami. Ja nie som proti rodovým, genderovým právam, skôr to súviselo s rozpočtovými otázkami alebo s niečím, čo sme nemohli akceptovať v danej chvíli vôbec nie som proti rodovým právam, takže ja vždy som bola v prospech tohto ako žena, ako matka céry, ako, mat, ako babička dvoch vnúčiek, ako môžem byť proti niečomu, čo by súviselo s rodovým rozmerom. A keď hovoríte o LGBT, je jednoducho diskriminačné, ak niekto v súčasnosti ide proti tejto komunite. Takže ja si myslím, že toto vôbec nie je zlučiteľné s mojimi osobnými presvedčeniami. Ešte raz budeme v rámci kolegia na komisii rozhodovať. A teraz zostane slovo pán Zdechovský za EPP, nech sa páči, člen výboru MP. Predsedajúci, vážená pani komisárko. Vážená pani komisárka, v roku 2017 19 našej populácie bolo starších ako 65 rokov. A preto by som sa chcel spýtať otázku. Vo vašom programe je otázka starnutia a otázka seniorov. Takže akým spôsobom sa chcete venovať tejto skupine ľudí, venovať a zaangažovať ich viac do vlastne aktívneho života, pretože Veľa ľudí v tomto veku pociťuje veľa bariér a prekážok a to bráni ich plnohodnotnému zapojeniu sa do bežného života. Budete iniciovať rokovania s členskými štátmi, pretože asi to nie je kompetencia Európskej únie, aby sa tieto štáty touto otázkou zaoberali a aby sa snažili zlepšiť postavenie seniorov v spoločnosti. Ďakujem Tomáš za vašu otázku. Už som na úvod povedala, že máme dlhšie a zdravšie životy v súčasnosti. Je to na jednej strane príležitosť, mali by sme sa z toho tešiť, ale na druhej strane je to aj výzva pre spoločnosť. Ako som povedala, za posledných 20 rokov žijeme o 6 rokov dlhšie, takže nie je to bremeno, nenazvala by som to bremenom, bremenom ale je to problém pre penzijné systémy, zdravotné systémy a musíme nájsť spôsob, ako týchto ľudí začleniť do spoločnosti. Máme tu tzv. strieborné hospodárstvo, ktoré môže zaangažovať týchto ľudí, môžu pracovať, prečo nie, je tu viacero inštitútov, ktoré môžeme spoločne rozvinúť a pokúsiť sa sprostredkovať im pocit, že sú aktívni. To je vlastne tá myšlienka, ktorá spadá pod generálne raditeľstvo EMPL, ale aj pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť. Ďakujem, doplnková otázka. Ďakujem pekne za vašu konkrétnu odpoveď. Druhá otázka, tá sa týka toho, čo máte aj vo vašom portfóliu, starostlivosť o deti a práva detí. A preto by som sa chcel spýtať, ako vnímate situáciu v Európe, predovšetkým pokiaľ ide o niektoré krajiny, kde sú deti našich občanov odňaté rodičom a poznáme ten škandál z Norska, Barnevernet, kde skutočne boli škandálozne prípady, kde aj Európsky súd pre ľudské práva to kritizoval a je tam veľa záležitostí, ktoré sú neakceptovateľné a Budeme to musieť s našimi partnermi z Norska prerokovať. Ďakujem za túto otázku, Tomáš. Neviem konkrétne, nepoznám tento prípad. Ale keď sa pýtate na moje portfólio ochranu detí, tak e, to je veľmi dôležité, ako som povedala, e, rovnováha pracovného rodinného života, starnúce obyvateľstvo detí. To je ten e, uzatvorený kruh, chcem vám všetkým pripomenúť a chcem vám poďakovať za iniciatívu e, záruky pre dieťa. Budem na tom pracovať spolu s komisárom Šmitom. Je to veľmi dôležitý nástroj a my sa teda budeme starať o deti v chudobe. Nie je to katastrofa, že dnes jedna štvrtina európskych detí žije v chudobe Takže musíme sa postarať o zraniteľné deti a uvidíme, ako sa to ďalej rozvinie, ale teda čas mi vypršal. A teraz dostane slovo pani Mia Petra Kompola na 3, nech sa páči SAD. Ďakujem pekne. Pani Šujca, kandidátka za Chorvátsko. Mnohé dobré myšlienky tu už zazneli, pokiaľ ide aj o spoluprácu AVKO EP a VAMS ako komisárky, ale ide aj o inkluzívnosť spoločnosti. Všetci musia mať právo a možnosť žiť a zúčastňovať sa e, na v živote spoločnosti bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, aké, aké, aké majú pohľavie, čo, aké je ich eh, vierovýznanie, presvedčenie alebo koho milujú. Žiaľ, jednou z víziev je, že mnohí občania majú pocit, že sú akoby vytlačení na stranu a to dáva silu populistom, ktorí svoju dynamiku ťažia z konfrontácie a z potieranie práv žien. Niekedy mám pocit, že tie hodinky v Európe idú späť opačným smerom. Vo vašom portfóliu máte zabezpečiť aj to, že tí, ktorí majú pocit, že zaostávajú, by sa mohli vrátiť späť do e, e, jadra spoločnosti. A v článku 2 sa uvádza, že únia je založená na hodnotách eh, dodržiavania ľudskej dôstojnosti, demokracie a ľudských práv Vrátane práv osôb, ktoré patria k menšinám, mohli by ste teda k tomu povedať viac, ako chcete lepšie zapojiť menšiny do našej spoločnosti a demokracie. Ďakujem za túto otázku, je to veľmi dôležité. Celé moje portfólio a politické usmernenia našej novej komisie E, sú vlastne inkluzívnosť. Inkluzívnosť je kľúč, preto chceme naozaj všetkých zapojiť. A keď som hovorila o mimovládnych organizáciách, hovorila som o občanoch, mala som na mysli samozrejme aj menšiny. Menšiny sú veľmi dôležité v každej spoločnosti a ja vždy myslím na to, že aj ich treba zapojiť o tom, nie pochybnosti, neexistuje, aby sme ich vylúčovali, ale vy hovoríte o tých, ktorí sú, tak povediac, zanechaní. A keď ja myslím, týchto, myslím na týchto, tak sú to ľudia, ktorí sú buď niekde na vidieku, alebo niekde v Európskej únii, kde mm, sú veľké imigračné procesy, alebo ľudia odchádzajú, je tam odliv mozgov, stávajú tam iba starí ľudia a potom majú pocit, že ich tam akoby e, na nich zabudli a už sa nechcú zúčastňovať na živote spoločnosti. Čiže demokracia nie je len hlasovanie, demokracia je účasť. A presne na to ste sa pýtali. Čiže je to inkluzívnosť, ak sa zúčastňujete. Chcem vás ubezpečiť, že budeme dbať aj o menšiny bez ohľadu na ich etnický pôvod, alebo čokoľvek, všetko bude obsiahnuté. Článok 2 charty to hovorí, takže musíme sa toho samozrejme pridržať. Ale je to aj moje osobné presvedčenie, nie je to len vec zmluvy. Ďakujem pekne. Iniciatíva konferencie budúcnosti Európy je, že európsky občania musia byť vypočutí, zapojení aj v tej konkrétnej otázke. Teda slubujete, že pozvete mimovládne organizácie, sociálnych partnerov, občianskú spoločnosť, mladežické organizácie, že nevylúčite ľudí, ktorí pracujú e, pre sexuálne menšiny alebo ľudí, ktorí pracujú pre iné menšiny alebo sexuálne reprodukčné práva, pretože Tiež som si pozrela, ako ste hlasovali v predošlom období a aj vaša vlastná iniciatíva e, k právu na potrat e, tam je. Čiže rada by som bola, keby ste sa vyjadrili pred týmto výborom. Ak budete zvolená ako komisárka, ako budete e, konať v týchto témach. Takže najprv k môjmu hlasovaniu a k mojej vlastnej iniciatíve. Bola to jedna správa, ak si spomínate, implementačná správa po roku a bol tam stále problém s rozpočtovými prostriedkami a to bol dôvod, prečo som neakceptovala toto a mala som moje vlastné alternatívne uznesenie, ale nemalo to nič dočinenia s môjim postojom k menšinám alebo k akýkoľvek časti spoločnosti. No ale ak mám slúbiť niečo, niekto mi počas prípravy povedal, že nič, alebo teda nesľubujte toho priveľa, ale slúbujem toto, pretože je to v súlade s mojim osobným presvedčením, chcem vás o tom ubezpečiť. Ďalším rečníkom Daniel Freund, zelený, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste dnes prijali naše otázky. Keď e, ho, sa zamýšľam nad budúcnosťou Európy, zamýšľam sa nad Jeanom Monetom, Altierom Spinelim, Ulšrol Hirschman, e, Louis Weiss, e, čo si oni mysleli o budúcnosti Európy. Myslím na Európsku federatívnu republiku, myslím na skutočne európske voľby, nadnárodné kandidátky, myslím na právny štát, ktorý chráni občanov, a všetky možnosti, rovnaké práva bez ohľadu, či sú to muži, ženy, či sú hetero alebo homosexuáli, myslím, na inštitúcie, ktoré sú transparentné, nekorupčné. No a myslím, že Ursula von der Leyen chce postaviť budúcnosť Európy na týchto hodnotách. Ale vy ste za posledných niekoľko rokov hlasovali opakovane proti niektorým z týchto hodnot napríklad proti e, konaniu v zmysle článku 7 proti Maďarsku, e, proti nadnárodným kandidátkam, e, proti väčšej transparentnosti v rade a po proti e, prísnejším e, lobistickým pravidlám. Takže ako toto zosúladíte e, s tým poslaním, ktoré vám teraz zverila Ursula von der Leyen, ako budete dôveryhodne hájiť to, že chcete budovať Európu, budúcnosť Európy na týchto hodnotách. Ke, a mohli by ste, keby ste dnes mohli zmeniť niektoré svoje hlasovania, zmenili by ste ho? Ďakujem za tieto otázky, pán Freund. Ja som eh, pevne presvedčená, že eh, základ je právny štát. Teda uvedím jeden príklad, ten článok 7. To bude asi najjednoduchšie, ako to vysvetliť. Samozrejme, že eh, som presvedčená o právnom štáte. Správa pani Sargentini bola z iniciatívy parlamentu a hovorili sme o a keď sa hovorilo o Polsku, tak to iniciovala komisia. A ešte stále si myslím, že komisia Komisia je neutrálnym arbitrom a toto je dôvod, prečo moja delegácia hlasovala proti tomu, ak to mám takto vysvetliť. Ale zdieľam tú obavu, že dochádza k závažnému porušeniu právneho štátu. Zdieľam tento pohľad, avšak viem, že je to teraz na súdnom dvore a táto téma je zablokovaná v rade. Ja som presvedčená eh, o právnom štáte, ale je rozdiel eh, napríklad eh, v krajine, kde ja žijem, poznáme najlepšie a teda v našej susednej krajine. V tom čase, ako som už povedala v predchádzajúcich rozhovoroch, bolo jednoduchšie nebyť poslancom a prísem na vypočutie, nemusíte sa obávať. Ako som povedala, komisia bude pracovať v duchu kolegiálnosti a budeme hlasovať jednomyselne a nemusíte sa nemusíte mať pochybnosti o mojom postoji k právnemu štátu a k transparentnosti. Ešte by som doplnil, v tej úlohe, ktorú chcete zahrávať pri konferencii o budúcnosti Európy. Za posledných 5 rokov teda tu bolo niekoľko správ v parlamente, bola tam správa piatich predsedov, aj vy ste hovorili o početných dialogoch s občanmi, e, ktoré komisia už zorganizovala. Nejakých 200 tisíc občanov sa už do toho priamo zapojilo všetky hlavy štátov, e, načakli svoju víziu, ako ste spomenuli. A ja sa teda trošku zamýšľam vzhľadom na obrovské výzvy, pred ktorými sa Európa ocitá, od klimatickej zmeny, od toho, že veľké spoločnosti, korporácie neplatia dane na našom kontinente, ako sa vysporiadať s digitalizáciou, ako brániť úlohu Európy vo svete medzi Čínou a USA. Myslíte si, že teraz je čas eh, začať, tak povediac, to dvojročné počúvanie, ako ste to nazvali? Či nie je naozaj na čase začať konať, ako ste povedali? Chcete najprv využiť príležitosti v zmluve, nechcete hneď pristúpiť k zmene zmluvy. Mohli by ste teda povedať tri najdôležitejšie prvky. Čo si myslíte, že naozaj posunie Európu vpred, európsku demokraciu? Čo môžeme urobiť v rámci zmluvy? Váš osobný názor, nie názor e, komisie, ale čo si vy teraz myslíte, že je najdôležitejšie? No ak sa ma takto priamo opýtate, tak aj priamo odpoviem. Myslím si, že veľmi dôležitá téma je klimatická zmena a pán Timmermans a jeho portfólio je jedno z najdôležitejších momentálne. Takto e, to vidím ja, teda tú Európu a jej budúcnosť, ale samozrejme digitalizácia je tiež veľmi dôležitá. Takže musíme začať s týmto, ale nemyslím, že by sme museli meniť zmluvu, aby sme mohli začať konať. Môžeme konať aj bez zmeny zmluvy, ale ako som povedala, ja som za, ak e, to rozpráva ukáže. Nechcem nikomu nič vnúcovať, ale som si istá, že aj pre, zvolená predsednička nebude môcť navrhnúť okamžitú zmenu zmluvy. Urobíme to, ak o to požiadajú občania. Samozrejme, vy ste priamo zvolení zásobcovia. občanov, ste hlasom občanov. Najprv si teda vypočujeme občanov, čo povedia, klíma, digitalizácia. Myslím, že to je všetko veľmi dôležité a naozaj môžeme urobiť už aj teraz veľa s tou e, skutoč- a aktuálnou e, architektúrou a zmluvou, ktorú máme. Ďakujem. E, ďalšiu otázku položí pani France Jamé, skupina ID, výbor MPL. Nech sa páči. Pán predseda, pani dezignovaná komisárka, hovorili sme o demokracii a demografii dnes večer. Samotné fungovanie tejto inštitúcie e, vlastne e, uberá ľuďom právo rozhodovať o svojom osude takouto techno- bruselskou technokraciou. Pozrime sa napríklad Maďarská a Polska. Keď maďarské a polskí občania e, napríklad odmietli imigráciu, ktorú im vnúcovala Európska únia, dnes je to celkom mimo kontroly. Moja prvá otázka teda, pani e, kandidátka na komisárku. Demokracia nemá zmysel, ak E, ľudia nemajú právo, alebo ich e, teda šéfovia vlád oberajú o právo rozhodovať. No a čo sa týka e, starnutia a teda demografie, prečo nespustíme nejakú propôrodnú politiku založenú na obhajobe rodiny namiesto teda takejto imigračnej politiky? You, Ďakujem pani Žame. Na úvod som povedala, že vždy je e, konflikt medzi reprezentatívnou a priamou, pre, medzi zastupiteľskou a priamou demokraciou. Vy chcete, aby rozhodovali ľudia. Mm, ľudia rozhodli, zvolili vás alebo mňa a teda ich hlas bol vypočutý. Oni sa mohli vyjadriť. Ale uvedomujeme si, že to nestačí. Chceme si ich samozrejme vypočuť a to je dôvod, e, prečo si myslím, že sa Nemôžeme spoliehať na to, že to vypočujeme si len raz za 4 alebo raz za 5 rokov, či ide o národné, regionálne no, alebo miestne voľby. A keď sa mám spýtate na e, starnutie, demografiu, pôrodnosť, nevidím nejak veľa problémov, ale keď hovoríte o imigrácii, a keď o tom hovoríme, tak všetko, čo je legálne, je a priateľné. Legálna migrácia e, je akceptovaná. E, ja viem, že hovoríte o krajinách, ktoré nepovolili, a ak to môžem tak povedať, krajina, ktorú najlepšie poznám, je obohnaná plotom. Všetky krajiny okrem nás nevpustia ľudí na svoje územie. Bez ohľadu na to, či sú legálni alebo nelegálni. Takže ja viem, o čo vám ide, ale môžeme o tom hovoriť aj v rozsahu tej konferencie. Môže to byť jedna z našich tematických eh, jedno z našich ťažisk tematických. Dobre, ja by som teda spomenula tú veľkú debatu. Vy chcete vrátiť teda občanov do centra debaty keď Íry eh, hlasovali nie, boli požiadaní, aby hlasovali opäť. Keď Švajčiari eh, hlasovali o imigrácii, tiež ich obmedzovali. Keď eh, Island nechcel vstúpiť do EÚ, tak sa prijali, ne, prijali nejaké odvecné opatrenia. Čiže skutočná posadná otázka je, že od akého momentu teda naozaj prestaneme počúvať ľudí, alebo či teda ešte akceptujeme ich názory, ich slobodu, Kedy rešpektujeme v tejto, kedy rešpektujeme v tejto inštitúcii demokraciu? You will understand that I can... Určite pochopíte, že nemôžem súhlasiť so všetkými dnes večer, takže nemôžem s vami súhlasiť v tejto veci, pretože majú vás reagovali prostredníctvom vás, vaši občania, vaši voliči, nielen vaši, ale e, pol milióna občanov e, v Európe. Vy ste ich predstaviteľmi, predsa, predsa zastupujeme všetkých bez ohľadu na to, kde sme boli zvolení. Čiže predstav, zastupujete každého európskeho občana, E, ktorý má viac ako 18 alebo 16 rokov podľa toho, aký je volebný zákon. E, e, Ďalším rečníkom je za skupinu EKR Helmut Göking. Ďakujem pekne. Pani Šujce, za to, čo ste doteraz povedali. Vychádzame z toho, že s Eurostatom budete e, spolupracovať na preskúmovaní demografických e, zmien. Potrebujeme e, však mať viac informácií k dispozícii, ale je to ťažké zosúľadiť so subsidiaritou štatistiky o e, rodine, zlučiteľnosti e, rodiny a e, rodinného pracovného života a podobne sú tu takisto dôležité. A keby sme sa všetkému venovali, tak by sme videli, že mnoho ľudí v Európe je klamaných, v starobe skončia ako chudobní. Aké riešenia tu navrhujete, aby Eh, sme bojovali proti eh, chudobe eh, v dôchodkovom veku. By ma zaujímalo. Ďakujem. Všetko, čo urobím v oblasti demografie, už som povedala, bude vychádzať z údajov Eurostatu. V prvom rade e, treba zhodnotiť, aké, disk, e, aké údaje máme k dispozícii, ktoré nemáme, budeme sa snažiť ich získať, e, aby sme si urobili jasnú predstavu, ako to v Európe vyzerá hm, v tejto oblasti. A potom vychádzajúc z týchto údajov, začneme s našou prácou. Podľa teda môjho poverbacieho listu mám úlohu toto urobiť do šiestich mesiacov a zhodnotiť na základe toho ďalší postup o toto pôjde v mojich budúcich e, tých prvých šiestich mesiacoch mojej funkcii. Eurostat disponuje veľmi dobrými e, údajmi, dokonca zmenili svoj prístup k tomu, ako e, svoju prácu robia, takže nové rámcové nariadenie o sociálnych štatistikách umožní ísť naozaj do hĺbky a zabezpečiť dobrú, dobré informácie keď sa ma ale pýtate o boji proti e, chudobe, ako som už povedala, oblasť e, starnutia populácie je veľmi dôležitá otázka zlučiteľnosti rodinného pracovného života tiež. E, súvisí to aj s prácou v rámci európskeho semestra. Tam musíme zhodnotiť, čo sa deje na úrovni členských štátov, pretože mnohé oblasti tu spadajú do kompetencií členských štátov. Vždy však môžeme členským štátom pomôcť a e, vo forme Európskeho semestra aj môžeme e, ukázať, e, čo by bolo dobré, aby zrealizovali na svojom území, či už formou odporúčaní alebo nejakých iných nástrojov. Funguje mikrofon. Prepačte, to mi je trošku prímalo. Ja si myslím, že Európa by mala predsa len vytvoriť e, príslušné rámcové e, podmienky a tu má zodpovednosť. Pýtam sa teda uh, uh, konkrétne, boli by ste um, napríklad za také návrhy, ako ich požaduje naša strana pre rodinu v Nemecku, kde by sú dodatočné prídavky pre deti, pre rodiny Chcete vytvoriť e, tie najvhodnejšie rámcové podmienky pre tých e, e, ľudí, ktorí sú naozaj ohrození chudobou. Deti 25 detí je ohrozených chorobou v EÚ. Na to potrebujete objektívne nástroje. Podľa nás Eurostat v tejto oblasti ponúka prímalo. Aké ďalšie objektívne uh, pramene informácií um, chcete si prizvať na pomoc. Podľa nás údaje Eurostatu nepostačujú. Pýtam sa teda konkrétne, aké objektívne e, informačné pramene chcete e, použiť ako podklad pre svoju prácu. V prvom rade e, určite si spomínate, máme tu Európsky sociálny pilier, ten je veľmi dôležitý a mm, to, čo je v kompetencii členských štátov, je v kompetencii členských štátov, ale my musíme vytvoriť minimálne štandardy. O to sa snažíme. Takže sociálny e, pilier s týmito rôznymi 20 aktivitami tu môže byť nápomocný. A tu spadá aj rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, e, celoživotná starostlivosť, celoživotné vzdelávanie. My teda budeme využívať všetky nástroje, ktoré nám sú k dispozícii pomocou Európskeho sociálneho piliera, ktorý sme tu v Európskom parlamente v roku 2017 prijali. Ďakujem. Ďalšou rečničkou Kinga Gál eh, zo skupiny EPP. Eh, pani Šujca, eh, vo vašich úvodných poznámkach, ktoré boli mimochodom vynikajúce, ste povedali, že sa treba venovať demografickým výzvam vo vašej krajine. V Chorvátsku ste sa zaoberali monitorovaním a implementáciou národných politík eh, za účelom ochrany rodín eh, politiky priateľské pre rodiny eh, podľa vás by mohli byť riešením na prekonanie demografických víziev, pre ktorými momentálne Európa stojí? Kinga, ďakujem za túto otázku. Eh, máme v Európe čoraz menej eh, pracovných eh, síl. Ak, sa, ak to takto bude postupovať ďalej, v roku 2070 bude ešte o 10 menej, ak ostaneme na tej istej úrovni poradnosti a tak ďalej. Takže pomer medzi ľuďmi v dôchodkovom veku a produktívnom veku e, sa bude zhoršovať, takže niečo musíme urobiť. Som si istá, že e, politika priateľská voči rodinám tu určite bude mať svoje miesto v tomto kontexte. Keď hovorím o rovnováhe e, medzi pracovným a e, súkromným e, a rodinným životom, toto je tiež niečo, čo spadá do tejto oblasti politika priateľská voči rodinám, takže lepší pracovný čas, lepšie infraštruktúry pre otcov a pre matky, aby e, ženy mohli pracovať viac, keď budú mať k dispozícii dobrú e, infraštruktúru, bude to pre ne možné. Toto všetko e, s touto otázkou súvisí s oblasťou teda politik, ktoré sú priateľské voči rodinám. Za to určite som. Je to jeden z kľúčových cieľov Európskeho sociálneho piliera. No a tie najlepšie postupy, e, ktorými sa členské štáty zaoberajú v oblasti e, e, teda ochrany detí, by ste sa sadzovali za ich výmenu na úrovni EÚ. Dôležité samozrejme je financovanie. Doteraz 1,2 miliardy eur tieklo práve do tejto oblasti. Samozrejme, ja som za to, aby e, ženy boli prítomné na e, trhu práce a na to je potrebné, aby mali k dispozícii dobrú infraštruktúru pre svoje deti. Ďalšou rečničkou je pani Majte Paga za Tundua za Renew Europe. Ďakujem pekne. Demokracia musí byť hmatateľná. Potrebujeme tu mať demokratický právny e, štát. Je tu o pomery medzi jednotlivými e, zložkami moci. E, všetko toto je dôležité. Ide tu aj o identitu, o autoritu. A práve preto eh, tu máme v zmluvách aj články 2 a 7, pretože keď vzniká nebezpečenstvo, že sa nejaký eh, štát mení, potrebujeme eh, tu článok 7 aby sme tomu zabradili, je tu článok na ochranu demokracie, pokiaľ je táto ohrozovaná, pokiaľ je ohrozovaná, ohrozovaný právny štát v niektorom členskom štáte, Eh, niektoré ultranacionalistické štáty a neliberálnosť, to je už realitou dnes v Európskej únii. Eh, čo k tomu môžete povedať? Ďakujem za vašu otázku. Je to veľmi dôležitá otázka som si istá, že sa ňou musíme zaoberať. Nediskutujeme teraz o eh, článkoch zmluv, musíme sa ich pridržiavať, takže pre mňa je veľmi dôležité zaoberať sa otázkou dodržiavania zásady právneho štátu. A ako som už povedala, jedna z týchto e, krajín e, tu došlo k závažnému porušeniu zo právneho e, štáty, štátu a máme tu rovnaké obavy, zdieľam vaše obavy. O tom treba uh, hovoriť. Myslím, že sa tým teraz zaoberá rada, takže Uvidíme, ako tieto diskusie dopadnú, ale toto je naozaj čas, kedy by sme mali začať eh, hovoriť o hlasovaní eh, kvalifikovanou väčšinou. Doplňujúca otázka? Uh, teraz k demografii ja beriem veľmi vážne e, problém e, starnutia e, populácie v regióne Borgosu Eh, poznáme obec, kde je naozaj len 80 ľudí. V zime jeden z najlepších vinárov žije vo veľmi odláhlej vidieckej oblasti až do zahraničia predáva svoje vynikajúce víno a mám aj mnohých ďalších priateľov v eh, eh, oblastiach, ktoré sú vyľudnené. Na to, aby tam mohli žiť, potrebujú internet. Ak E, tam e, nebude e, vysokorýchlostný internet, tak tam potom už nezostane tých pár obyvateľov, ktorí tam momentálne žijú v zime. Treba naozaj vyriešiť túto otázku pripojenia odľahlých vedeckých oblastí na internet, aby sme sa dostali ďalej. Úplne si uvedomujem túto problematiku. Sú mnohé regióny, ktoré nie sú pripojené dobre na internet v e, správe o stave Európy povedal pán Juncker, e, že každá e, obec bude mať k dispozícii Wi-Fi. Určite si to spomínate. To by mal byť, myslím, náš cieľ. Nie je to ľahké ešte stále. Tento koncept Wi-Fi pre všetkých. Zlepšuje sa to, ale Viem, že sú regióny, kde táto infraštruktúra e, chýba, bez nej ľudia e, tieto regióny opustia, viem. Takže e, preto nebudeme navštevovať len hlavné miesta, budeme navštevovať aj vidiecké oblasti, musíme podporovať budovanie infraštruktúry. Toto je to, čo som spomenula, keď sa zatvárajú školy, nemocnice, Eh, do týchto oblastí, potom eh, chodia čoraz menej autobusov, takže je tu potrebné vytvoriť infraštruktúru, ak tu nebude, budú chýbať aj pracovné miesta, takže toto je všetko navzájom prepojené. Je jedno mesto, Bukvar eh, v Chorvátsku, ktoré bolo plne obnovené po vojne, domy boli vybudované, Wi-Fi je tam, ale je ťažké nájsť pracovné miesta pre ľudí, takže je to naozaj veľmi komplexné. Komisár pre súdržnosť bude mať veľmi dôležitú úlohu, budeme musieť spolupracovať. Sama všetko nezvládnem. Dôležitá to bude spolupráca medzi komisármi. Ja chápem tento problém, pretože poznám regióny ako ten, ktorý ste spomenuli v Španielsku. Je ich mnoho všade v Európe ale mojou úlohou z môjho poverovacieho listu bolo v priebehu prvých šiestich mesiacov e, zmapovať situáciu. E, nemôžeme začať pracovať úplne okamžite. E, teraz má slovo Martin Zoneborn z nezaradených. Ďakujem veľmi pekne. E, e, Dubravka e, ako dezignovaná podpredsednička Európskej komisie. Napriek úsiliu sa EÚ nepodarilo v posledných 20 rokoch znížiť mieru chudoby z úrovne približne 20 Viac než 100 miliónov občanov EÚ podľa Eurostatu žije v chudobe alebo je chudobou ohrozených vy, ale ste príkladom, ktorý môže e, naplniť e, občanov e, nádejou. Vy ste boli učiteľkou v paneláku, potom ste prešli do politiky. Dnes máte majetok viac než 5 miliónov eur, vilu, dva domy, niekoľko bytov, tri autá, jachtu Mohli by ste nám e, prezradiť, aký máte patent na úspech? Myslím, že Európanov by to zaujímalo. Našou úlohou nie je hovoriť o e, minulosti, o e, peniazoch. Nie je tu žiaden konflikt zaujímav, takže prosím, klate otázky k obsahu. Jedine prípustné sú otázky k obsahu. I think we, we, we need, we need to know. Everybody is free, but this is not... Áno, každý je e, slobodný, ale toto nie je otázka k obsahu vypočutia. Môžem e, ale odpovedať, e, nemám s tým problém, môžem byť otvorená. Aká bola, prosím vás, vaša posledná veta? Spýtal e, som sa, či by ste e, sa mohli podeliť s nami, Európanmi, o váš e, patent na tento úspech. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu odpoveď, ale budem hovoriť po anglicky. You have, you don't, uh, you are not about... Nehovoríte však o faktoch. Toto nie sú fakty. Takže inšpirovali vás snad nejaké články, ktoré jednoducho sa nezakladajú na pravde. Ja urobím skutočne, čo bude v mojich silách, aby som z tohto portfólia urobila úspešným príbehom, ako som povedala v úvodných slovách. Ale keď hovoríte o, mňa, o mne pred 20 rokmi, tak to nie je pravda. To nie je pravda. Nebudem teraz hovoriť o detailoch, pretože Jednoducho, bolo by to pod dôstojnosť tohto parlamentu, keby som to sa s vami bavila na, takomto, na takejto úrovni. Pred 20 rokmi som žila v mojom rodinnom dome s manželom, ktorý je námorným kapitánom, ktorý cestoval na nákladných lodiach a teraz sa e, je kapitánom na krížnikoch, takže má pekný plat. A ak vás to zaujíma, moja deklarácia príjmov bola vždy transparentná, otvorená a na základe pravidel, na základe príjmov v inštitúciách, v ktorých som pracovala, či už ako primátorka Dubrovníka, alebo ako členka a poslankyňa chorvátskeho parlamentu, alebo tu v Európskom parlamente. Moje vyhlásenia a deklarácie boli vždy jasné v súlade s právom a v súlade s pravidlami a vždy v súlade s našou rodinnou obeťou. Vy si ani neviete predstaviť, čo to znamená byť námorným kapitánom a plaviť sa po celom svete na všetkých typoch týchto lodí. Nepotrebujem tu však nikoho emócie. Všetko je jednoducho v súlade so zákonom, takže ja skutočne budem robiť všetko to, čo mi moje povinnosti ukladajú, aby som splnila to, čo sa odo mňa očakáva v poverovacom liste, aby som splnila očakávania ľudí, tých, ktorí sa cítia byť ponechaní osudu a dúfam, že toto 5-ročné obdobie skutočne cez mňa im pomôže. Nech sa páči. Mám ešte doplnkovú otázku. Bol to Renault 4 alebo Renault 9? Viete čo? Bola to loď. Ďakujem. Nech sa páči za socialistov. Ďakujem pekne, hovorí pán Glucksmann je výhoda, že ste boli poslanky v Európskom parlamente, tak ako aj môj kolega. Môžem sa teda e, vyjadriť aj k vašej minulosti. Vaše hlasovania prinášajú otázku, napríklad pokiaľ ide o správu z Argentíny, pokiaľ ide o článok 7 v prípade Maďarska, to prináša so sebou otázky, keď vy ste boli svojho obdobia zodpovedná za demokratizáciu európskych inštitúcií. A v súčasnosti tu hovoríte o Európskej komisii, reagujúc na tú otázku, ako o neutrálnom arbitri. Takže myslíte si, že komisia skutočne môže byť neutrálna, pokiaľ ide základné princípy Európskej únie? Čo nám teda môžete slúbiť, pretože skutočne ide o definíciu konkrétnych krokov ohľadne vašej kapacity, pokiaľ ide o pracovať v súlade s článkom 7, aby to bolo účinné. Pretože ide tu teraz o to, že tieto princípy už by nemali byť otrasené a komisia by mala skutočne navrhovať také veci, ktoré sa budú aj plniť. Takže ako sa môžete zaviazať k tomuto, keď v podstate ste nezmenili názor, aspoň sa zdá, pokiaľ ide o článok 7 a pokiaľ ide o správu z Argentíny. Možno ste nepochopili, čo som povedala. Ja som povedala, že ja pracujem, v pra- ja verím v právny štát a verím v komisiu ako neutrálneho rozhodcu, takže ak budem teda schválená, alebo budem podpredsednička komisie, tak samozrejme budem sa držať všetkého toho, čo sa rozhodne na, úlo- na úrovni kolegia. Takže nemajte obavy, nepochybujte o mojich hlasovaniach. Článok 7 je síce dôležitý, ale uvidíme, čo povie rada, uvidíme, čo povie súdny dvor tejto chvíli je to tak, ale ako náhle to bude na programe z komisie, tak ja vás uistujem o tom, že budem sa držať línii komisie. O tom vás uistujem. Ďakujem pekne a e, chcel by som nadviazať ešte na tie otázky, ktoré tu boli. Ešte nadviažem na to, čo povedal kolega z skupiny Riňu, pokiaľ ide o tú teóriu nahradzania Mohli by ste odsúdiť teda, alebo vyjadriť sa proti jasne politickým lídrom, predovšetkým pokiaľ ide o vládu v Maďarsku a pokiaľ ide o šefa, keď hovorí o nahrádzaní európskej populácie zo strany ľudí, ktorí sem prichádzajú ako migranti. A druhá otázka, ktorá je takisto doplnkovou otázkou, pretože tá odpoveď nebola jasná, akú pozíciu máte práve pokiaľ ide o právo na prerušenie tehotenstva, pokiaľ ide o rodičovské plánovanie. Ďakujem pekne za vaše doplnkové otázky. Nechcem tu odsudzovať nikoho, pretože ja nebudem v pozícii budúcnosti, že budem posúdiť ľudí. Ja budem jednoducho konať v súlade s politickými usmerneniami a v duchu komisie, takže o tom sa nemusíte, o to sa nemusíte strachovať. Hovorili ste o migrácii a vždy som podporovala právnu migráciu. Nelegálna migrácia jednoducho nie je akceptovateľná. Musíme sa venovať otázke azylu, máme tu smernicu na to, nemám teraz čas na to, aby som to rozvíjala. A keď hovoríme o prerušeniach tehotenstva, ja si myslím, že niekoho súkromné rozhodnutia nie sú relevantné, pokiaľ ide o jeho prácu ale chcela by som vás uistiť, prerušenie tehotenstva je v rámci kompetencií jednotlivých členských štátov. To nie je našou kompetenciou. Moje osobné presvedčenie nie je dôležité a nie je relevantné, pokiaľ ide o prácu, ktorú budem vykonávať. To by som vám chcela povedať v mojom členskom štáte. Ak vás to zaujíma, prerušenie tehotenstva je legálne. Ak vás to takisto zaujíma, ja som bola hlavnou obhajkyňou v mojej krajine za to, aby sa ratifikovala istambulský dohovor. A to je aj dôvod, prečo som prišla o nejaké konzervatívne hlasy. Ale riskla som to, pretože som bola vždy proti násilnostiach páchaných na ženách a vždy som to v mojej krajine chcela takto nahlas povedať. A bola som zvolená do tohto parlamentu, takže nemáte dôvod, aby ste pochybovali o mojich budúcich aktivitách v tejto oblasti. Ďakujem. Nech sa páči, za EPP teraz dostane slovo ďalší prihlásený rečník. Ďakujem pekne. Hovorí pán Jordanov, vážená pani Šujca. Chcel by som sa vás spýtať na Margo tej konferencie budúcnosti Európy kolega Korbet povedal niečo v podobných kontúrach, že predstavitelia štátov, ktorí obhajujú nedostatok úspechu prostredníctvom rozhodnutí brusely. Chcem sa teda spýtať, ako chcete sa vyhnúť tomuto fenoménu? Ide tu vlastne o posielanie toho čierneho Petra do náručia Bruselu. Dajú sa prijať teda také opatrenia v tom zmysle, aby národní politici prestali očierňovať Brusel a aby prestali žať politické úspechy práve na chrbte Bruselu. To je moja otázka. Ďakujem pekne. Ak si správne spomínam, bolo tu neformálne zasadnutie predstaviteľov EU27 v Sibiu v máji a na tomto zasadnutí sa diskutovalo o tom, ako lídry sa správajú doma, ako sa správajú, keď sú v Bruseli. Takže ja som proti tým, ktorí očierňujú Brusel za to, že tu nie je dostatok schopnosti, A sú to takí politici, ktorí tu v Bruseli žiadajú o peniaze a doma očierňujú Brusel. To znamená, peniaze sú dobré, ale európske politiky nie sú dobré. Ja som proti tomu. Ja som úplne proeurópsky zmýšľajúca a naladená a nemôžem podporovať takéto formy správania. Takže boli tam skutočne diskusie práve o tomto vtedy. Bolo to verejné, a myslím si, že každý politik musí byť otvorený, úprimný a povedať občanom to, čo, o čom vlastne európske politiky sú. To je moje stanovisko. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ja by som teda vyjadril svoje presvedčenie. A teda nechcem formulovať nejakú otázku. Chcel by som povedať, že naša únia bude mať budúcnosť vtedy, ak občania sa zhostia svojej zodpovednosti a prestanú si vyberať za svojich vodcov e, populistov. Ak sa to však nestane, tak skončíme ako Veľká Británia politici tam. Avšak asi prejdem do svojho materinského jazyka, pretože ste ma nepočuli, ako hovorím po chorvátske, nakoľko sme hovorili o diverzite, rozmanitosti. Zareagovala by som na túto otázku v chorváčtine. Je to 24. 24. Eh, jazyk Európskej únie. Pretože zdá sa, že tu nie sú Chorváti, ktorí by sa ma spýtali otázku, ja by som rada, aby, aby rada by som sa vyjadrila po chorvátsky. Ďakujem pekne, ja rozumiem vaše obavy a uvedomujem si, že takéto typy politík nás môžu vohnať do situácií, kde by sa mohli opakovať scenáre, ktoré sa dejú vo Veľkej Británii. Ja si myslím, že veci sa ešte môžu vo Veľkej Británii zvrátiť, ale akokoľvek tomu už je, sú tu určité populistické vyjadrenia, ktoré sa snažia získať voličov, aby jednoducho mali oni väčšiu popularitu. A to podľa mňa nie je na prospech Európskej únie a nie je to ani v súlade s politikami, za ktoré sa my zasadzujeme. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Eugenia Palop za výbor FEM zo skupiny GUE. Ďakujem pekne, vážená pani Šujca. V Európe sú ženy, ktoré by chceli mať deti, ale nemôžu majú ťažkosti hospodárskeho charakteru, nemôžu zlúčiť e, pracovný a rodinný život, takisto majú problémy, pokiaľ ide o reprodukované rodičenstvo. Takisto sú tu praktiky také, že sa zabraňuje ženám, aby používali antikoncepciu, alebo neexistujú iné možnosti. Takže ja si myslím, že my musíme sa týmto problémom venovať. Je to kľúčové, pokiaľ ide demografickú politiku. Musíme reagovať predovšetkým na práva žien, ktoré majú problémy dostať deti, mať deti a takisto musíme reagovať aj na problémy tých žien, ktoré deti nechcú mať a musia ich mať. Ako vidíte, napríklad intervencie, pokiaľ ide o genitálne úpravy, v prípade intersexuálnych ľudí týka sa to veľkého počtu ľudí, je to z medicínskeho hľadiska, nie, nie je to potrebné. Ako chcete uh, hájiť práva týchto ľudí? Ďakujem. Chcela by som vám povedať, že toto nespadá do môjho portfólia. Je to portfólio komisára, komisárky pre zdravie, ako aj komisárky pre rovnosť šanci, avšak ja budem s nimi úzko spolupracovať, a to s obomi, a budem sa snažiť s nimi hľadať čo možno najlepšie riešenia. My musíme chrániť všetkých. Nie je tu miesto pre diskrimináciu, musíme chrániť občanov celej Európskej únie a musíme sa snažiť či už teda ide o zdravotnú starostlivosť, či už ide o to, čo ste vyspomenuli, pokiaľ ide o ženskú obriezku alebo nejaké iné problémy. Takže budeme úzko spolupracovať a myslím, že sa nám spoločne podarí nájsť odpovede na takéto otázky. Teraz nemôžem sa vyjadriť konkrétnejšie, pretože ešte sme len na začiatku našej spoločnej práce. Máte ešte doplňujúcu otázku? Ďakujem pekne. Ide skôr o otázku, ktorá súvisí s demografiou a preto som sa to spýtala. Demografické tendencie v Európe vzbudzujú obavy. Niektorí sa boja, že migrácia, nízka pôrodnosť znižujú populáciu a že, ostar, že naše štáty sú stále staršie ako možné riešenie niektorí ultrakonzervatívni politici pravicovi alebo extrémne pravicovi zamýšľajú zvýšiť mieru pôrodnosti pôvodných obyvateľov iba tak, že budú sádzať na model patriarchálny. A ja si myslím, že ich postupy sú častokrát xenofóbne a jednoducho to nejde v súlade s hodnotami Európskej únie. Aké máte teda stanovisko, pokiaľ ide o takýto prístup? Konkrétne podporujte politiky demografické, ktoré obhajuje extrémna pravica na samite o demografii, ktoré sa konalo nedávno v Budapešti. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu doplňujúcu otázku. Nechcem sa tu nejako prikláňať z politického hľadiska k pravici, k lavici. Ja to vnímam. So, I think that uh, family is should or could or must be Myslím si, že rodinu treba definovať v oveľa širšom kontexte. Nevnímam teda rodinu iba v tradičnom kontexte. Samozrejme, tradičná rodina je v poriadku, ale to nie je jediná forma rodiny, takže definícia rodiny spadá pod kompetenciu členských štátov Takže ja som schopná definovať rodinu aj progresívnejšie a liberálnejšie. Nemám s tým problém. Bola som... Venovala som sa týmto otázkam v minulosti. Bola som podpredsedničkou v e EPP za otázku žien, takže my sme oveľa progresívnejšie, ako si vymyslíte. A nasledujúca otázka, pán Benifej, socialisti. Ďakujem, pán predseda. Pekný večer, pani Šujica. E, chcem sa spýtať na potrebu posilniť sociálnu dimenziu e, v Európskej únii. Chcete do diskusí o budúcnosti Európy zahrnúť aj diskusiu o nových sociálnych e, právach? aby sme prekonali systém čisto koordinácie národných politík v sociálnej oblasti. Tu by bolo dôležité spomenúť ústavný profil e, piliera sociálnych práv, urobiť z toho naozaj záväznú sociálnu chartu v Európskej únii. E, postavili by ste sa za takýto cieľ? ako prepojiť tento, e, e, túto oblasť demografie so sociálnym pilierom, ako v, tej, v tomto svetle vidíte e, demografické výzvy. No a potom, pokiaľ ide o záruku pre deti, ktorú ste už spomenuli, my potrebujeme nový právny nástroj, minimálne 6 miliard čistých finančných zdrojov. Boli by ste ochotná takúto minimálnu, adekvátnu mieru financovania pre tento nástroj podporiť? Uh, Ďakujem za túto otázku, pán Fay. Vy ste sa ma opýtali na záväzný nástroj, ale myslím si, že Európsky sociálny pilier je záväzný. Len sa neimplementoval, takže treba ho zrealizovať. A jednou z mojich priorít bude eh, začať naozaj implementovať Európsky sociálny pilier. Takto chápem svoje poslanie. Keď sa ma pýtate na garanciu pre dieťa a ochranu detí, toto je rozhodnutie parlamentu. Ak si spomínate, to je ten Európsky sociálny fond plus. Je tam 5,9 milióna eur, e, ktoré žiadal tento parlament, aby boli zakomponované do ďalšieho budúceho viazočného finančného rámca na ochranu detí a na teda túto záruku e, pre dieťa. Ja som za to, požiadam o viac, ak by to bolo možné, ale uvidíme, čo na to povie komisár Hahn, čo si o tom myslí. Toto bolo teda rozhodnutie tohto parlamentu, nemusíte sa obávať, vždy to budem brať do úvahy, tieto rozhodnutia parlamentu a vás všetkých, pretože ja som ešte stále tu. Ďakujem pekne. Pán Benifej, máte nejakú doplňujúcu otázku? Áno, ďakujem. Ďakujem za vašu odpoveď. Samozrejme, viem o tom, lebo som jedným z tieňových spravodajcov pre eh, Európsky sociálny fond a teší ma, že ste zdôraznili túto otázku k zdrojom. E, máte veľmi široké portfólium kompetencií e, od európskeho občianstva cez posilňovanie demokracie. K téme e, práv už zazneli niektoré pochybnosti ohľadom vašej pozície, takže požiadal by som vás o bližšie špecifikácie. Pokiaľ ide o rovnosť rodov, a hlavne e, e, nerovnakej miery odmeňovania žien a mužov. E, chcete sa tu konkrétne zasadzovať a ako presne? A pokiaľ ide o zlúčenie rodinného a pracovného života, ako chcete pokračovať, pracovať v tejto oblasti? No a potom pokiaľ ide o práva LGBTI, ktorí sú diskriminovaní tak v spoločnosti, ako aj na pracovnom mieste. Ako chcete zlepšiť situáciu v tejto oblasti? Ďakujem za doplňujúcu otázku. Počas eh, mojej práce tu v parlamente som bola podpredsedničkou výboru pre zahraničné veci, bola som vo výbore Envy, vo výbore FAM a zodpovedala som za rodový mainstreaming práve vo výbore eh, pre zahraničné veci, takže som na tom bola veľmi intenzívne účastná. A vidíte, tieto politické usmernenia, všetko je teda tam, všade je ten rodový mainstreaming, nemusíte sa obávať. Vždy to zohľadníme. Keď hovoríme o rodovom o tom nejakom rodovom rozdieli. 15% žien, ktoré sú absolventkami vysokých škôl, je ich viac než e, mužov, ale o 16% žien je menej na trhu práce, čiže je tam nejaká diskrepancia. S tým sa teda musíme jednoznačne vysporiadať a keď hovoríme o tom rozdiele v odmeňovaní, tiež sú tu veľké e, diskrepancie medzi mužmi a ženami, takže celkom jednoznačne e, sa tým budem zaoberať. Je to jedna z mojich povinností, ale opäť, opäť spolu e, s komisárkou pre rovnosť a s ďalšími komisármi, ktorí budú zodpovedať za tieto, za tieto záležitosti. Európsky semestr je veľmi dôležitý nástroj. E, Prosím som európskeho semestra môžeme e, to usmerňovať a, a teda vidieť každý 6 mesiacov, čo sa deje. Je to teda dôležitý nástroj. Keď hovoríme o LGBTI, nie je dôvod kohokoľvek diskriminovať. Čiže nediskriminácia pre mňa je jedno z, jedno z pravidiel. Z môjho pohľadu je to teda v poriadku. teraz pani Ali Čekunke za zelených poslankyňa výboru FAM. Ďakujem, budem hovoriť po švedsky. Pani Šujca, v zmluve, ako všetci vieme, sa píše, že členské štáty majú um, sa vyznačovať rôznorodosťou, nediskrimináciou, toleranciou, právnym štátom, rovnosťou medzi mužmi a ženami. Ako, poslanci Európskeho, ako poslankyňa Európskeho parlamentu si pra, ste pracovali a e, hlasovali proti právam žien, proti práci e, v prospech reproduktívneho a sexuálneho zdravia. Urobili ste to bez ohľadu teraz na to, e, čo o tom hovoríte teraz. Pre a zvla- prepojiť eh, demografické výzvy s eh, právom eh, žien na seba určenie, na určenie o svojom tele, to je veľký rozpor. Rozhodnosť v demokracii znamená aj bezpečné a legálne interrupcie. Nie je to otázka demografie. Pani Šujca, viete nám slúbiť, že budete podporovať a budete pracovať v prospech práva žien rozhodovať o svojom vlastnom tele a o svojej sexualite. Ďakujem pekne. You, Ďakujem pekne pani Kunke za túto otázku. Viem, že ste boli ministerkou zodpovednou v švedskej vláde E, v tejto oblasti. Chcem vyjasniť toto hlasovanie, pretože už celý večer tu počúvam, že ja som bola proti právam žien. Keď sa pozriete na správu pani Zubera, pani Estrela, Obe tie správy, ak si dobre spomínam, to bol môj prvý rok tu v parlamente v roku 2013 alebo 14, neviem už celkom presne, ale bolo to v mojom prvom období, ktoré trvalo len rok, pretože sme vstúpili do únie v roku 2013. Áno, bola som proti, ale opäť nie preto, že by som bola proti eh, právam žien a proti rodovej rovnosti, ale preto, že Vždy tam bolo niečo v tých správach, čo nemalo nič dočinenia s rovnosťou a rodovou rovnosťou a právami žien. Obe tieto správy, tak správa Estrely aj Zuber, ak si spomínate, neboli v pléne Európskeho parlamentu prijaté, pretože žiadali extra e, rozpočtové prostriedky a bol to ešte stále v časoch krízy nebol konsenzus v parlamente, eh, aby sa prijali tieto správy. A to bol jeden z dôvodov, prečo som hlasovala proti. A takisto, eh, neviem, v jednej z týchto správ, buď správe Zuber alebo Estrela, bol alternatívne uznesenie mojej politickej skupiny. Takže eh, povedala som na začiatku, lepšie je prísť eh, z regiónu alebo z Národného parlamentu a neprísť eh, z Európskeho parlamentu, pretože keď už ste tu, tak ste politik a to je dôvod, prečo sa snažím vyhnúť politickým odpovediam, pretože budem neutrálna eh, v rámci Európskej komisie. Toto je dôvod, prečo sa snažím vyjasniť toto hlasovanie, alebo túto moju históriu hlasovaní. Pani Šujca, Počula som teda vo vašej odpovedi, že prioritizujete pred mm, právami na sexuálne a reproduktívne zdravie niečo iné a preto sa chcem ešte raz opýtať. V súlade so zmluvou budete podporovať a budete brániť práva pre všetkých. Budete podporovať a brániť e, práva osob LGBTIQ E, budete brániť práva menšín ľudí na úteku, budete brániť práva židov a moslimov, budete brániť právo žien rozhodovať o svojom vlastnom tele, o svojej sexualite. Ďakujem. Ďakujem za túto doplňujúcu otázku. Únia, ktorú budem propagovať ja, je ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, rešpekt ľudských práv, vrátanie práv osôb, ktoré sú e, príslušníkmi menšín. Toto sú hodnoty, ktoré sú spoločné s e, členským štátom, kde je pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, rovnosť medzi mužmi a ženami. A budem sa pridržať článku 2 a vždy sa toho budem dodržiavať, e, pridržiavať. Nemusíte sa obávať, nemusíte pochybovať o mojich presvedčeniach a o mojej budúcej činnosti v rámci kolegia. Pani Jana Tum, Renew Europe, poslankyňa výboru Empl, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem za vaše odpovede, pani Šujca. Viem, že to nie je vaše portfólio, ale úprimne povedané, stále mi nie je jasné, ako to bude fungovať viackrát. Ste spomínali pilier sociálnych práv ako univerzálny nástroj na vyriešenie toho či onoho problému, ale povedali ste tiež, že je to v rukách členských štátov, je to na úrovni subsidiarity a to je pravda. A potom ste v odpovedi povedali, že dobrý spôsob, ako ukázať členským štátom, ako konať, sú práve tie odporúčania špecifické pre krajiny. Ale problém je, že tu, v tejto miestnosti, um, spomedzi 18 poslancov sú iba traja za výbor EMPL uh, eh, a len niekoľko od roku 2012 do 2018 teda došlo k zásadnému poklesu e, odporúča- pri, pri implementácii týchto odporúčaní. Zo 72 na 39 bola, e, teda klesla implementácia, neimplementovali sa celé odporúčania ale bol tam aspoň nejaký pokrok. V minulom roku sme teda mali aspoň nejaký pokrok v 39% tých odporúčaní. Takže aký máte plán, aby členské štáty splnili tieto odporúčania? Pretože inak o 5 rokov budeme hovoriť o 18% pokroku, e, čo je dobrý nástroj na e, riešenie problémov, za ktoré budete mať vy zodpovednosť. Áno, ja chápem vašu otázku. Ďakujem pekne. Je to reálny problém. Pretože ak členské štáty nepočúvajú tie odporúčania, tak potom na čo je európsky semester? Je to dobrá otázka. Takže ako ste povedali, nie je to moje portfólio, ale je to tiež jedna z mojich povinností, pretože budeme spolupracovať a som si istá, že musíme komisii dať moc vo vzťahu k členským štátom, aby teda ich primela dodržiavať tieto odporúčania. Určite na to musíme pracovať. Musíme primeť členské štáty, aby konali v súlade s odporúčaniami, pretože potom nepotrebujeme európsky semester. No ale e, možno je to skôr otázka na zvolenú predsedničku komisie alebo na pána Dombrovskisa, ktorý teraz bude za toto zodpovedný. Ja určite urobím všetko, čo bude v mojich silách aby som tomu pomohla, pretože je to veľmi dôležité. Je to možno jediný nástroj, kedy bude môcť Európska únia e, konať a príjmeť členské štáty k nejakej reakcii, čiže nielen v tejto oblasti, ale v mnohých oblastiach, ako vieme. Pretože inak e, to pôjde pred súd a keď sa to ocitne pred súdom, tak ešte než zapla- ak nezaplatíte, tak vás dajú na súd a tam je to dlhé konanie a to nie je v záujme nikoho, žiadneho členského štátu. Myslím si, že nie je to ani v záujme členských štátov, ani v záujme Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som bývalá novinárka, ospravedlňujem sa. Mám rada citáty. Povedali ste kolegovi e, Brandovi Benefejovi, že sociálny pilier je záväzný pre členské štáty. Teraz hovoríte pravý opak, e, že to nie je záväzné. Dobre, ale moja otázka sa toho netýka. Ale týka sa citátov. Správne som počula, že e, interrupcie sú v kompetencii členských štátov. Znamená to teda, že ako členka Európskej komisie chcete tolerovať členské štáty, ktoré zakažú interrupcie? I haven't said ja som to tak nepovedala. Ja som povedala, že vysvetlím, aká je situácia s interrupciami. Ako som povedala, je to v kompetencii členských štátov, že sú napríklad zákony u nás v krajine, že je to legálne, v niektorých krajinách to nie je legálne, ale podľa ducha kolégia a novej komisie budem konať týmto smerom. Čo sa týka sociálneho piliera, mm, viem, aká je pozícia Európskeho sociálneho piliera, ale chcela som povedať, že záväzne bolo pre mňa v úvodzovkách. Chcela som povedať, že bolo by to dobre, keby členské štáty eh, sa pridržali toho sociálneho piliera, pretože je to dobré týchto 20 aktivít. Taká to bola moja myšlenka a ospravím sa, ak to nevyznelo správne. Nechcela som povedať opak. Ďakujem. A teraz pán González Pons za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani komisár, dezignovaná komisárka, ja som poslanec výboru Jury a chcel by som ešte raz oznámiť kolegyňam a kolegom, že váš e, spis bez problémov prešiel, čiže rozlišuje sa medzi kolegami, kto, kde boli nejakí, e, nejaké problémy a mm, vy ste sa rovno dostali na tú hromadku bez problémov. Videl som váš životopis, máte mnoho skúseností, viem to aj zo spolupráce s vami. A ja som aj spolu s vami hlasoval, takže pani Šujca, nehlasuje, samostatne hlasuje z EPP. A ak chcete vyčítať predošlé hlasovania, tak to vyčítajte celej EPP. Ja si nemyslím, že naozaj všetci musia hlasovať jednotne, predsa nemôžete tu vykonávať cenzúru voči poslancovi alebo poslankyni, pretože máme tu predsa slobodu v hlasovaní. A dezignovaná komisárka hlasovala so svojou politickou skupinou. A ak to má byť eh, prekážka vo udelení súhlasu, tak asi eh, žiadny budúci komisár nemôže byť eh, ZPP. Hovorili ste o, doho- o komente budúcnosti európskej demokracie. Ja by som sa chcela opýtať, môžete sem prísť vždy, keď si vás budeme chcieť vypočuť, čo hovoríte o práve na iniciatívu v parlamente. Thank you. Ďakujem, pán González Pons. Toto je to, čo som chcela práve povedať. Rozmýšľala som, že Keby som nebola členom tohto parlamentu, bolo by pre mňa ťažké s týmto všetkým narábať. Bolo by veľmi komplexné narábať s týmto portfóliom, keby som nebola sledovala to, čo všetci e, z nás robili tu v Európskom parlamente. Ale teraz vidím, že je to vlastne nevýhodou pre mňa, že som bola členkou Európskeho parlamentu, takže ďakujem za vašu po, uh, Eh, pomoc. Niekedy tam bolo voľné hlasovanie, niekedy som sledovala líniu politickej skupiny. Eh, ďakujem. No a pokiaľ ide o právo na iniciatívu, nie eh, výbor FAM, ale výbor AFKO pre ústavné záležitosti sa zaoberáte právom iniciatívy už veľa rokov. Spomína sa vo všetkých vašich správach. E, všimla som si, že stále je to určité právo na iniciatívu podľa Lisabonskej zmluvy, ale ako sa spomína v našich e, politických e, usmerneniach, Pani predsednička je ochotná, ja som ochotná takisto dať právo iniciatívy parlamentu, ak je to Eh, nutné, ale ja nie som dnes tým najdôležitejším človekom, ktorý to má dnes slúbiť. A ja prichádzam z Európskeho parlamentu, som za to, aby eh, mal dôležité právomoci, je to dôležité pre nás všetkých. Rada sa eh, k vám vrátim a budeme spoločne hodnotiť situáciu. Uvidíme, ako sa vyvinie. Pán González Pons, dovolte mi aby som spomenul eh, správu González Pons o eh, téme eh, špicen kandidáta. Bol som zodpovedný za túto správu, spomínam to teda ako spravodajca, ale aj ako člen EPP. E Budeme hovoriť o inštitucionalizácii takéhoto postupu špicen kandidáta. Môžete nám k tomu niečo povedať? Alebo je to pochované a zabudne sa na moju správu. Drahý Esteban, eh, eh, nebude to zabudnuté, nič sa neskončilo. Aj v mojom poverovacom liste, ale aj v iných eh, máme povinnosť sa týmto zaoberať a vrátiť sa do Európskeho parlamentu a diskutovať o tomto. Toto bude prvá téma na konferencii budúcnosti Európy, e, systém e, špicen kandidáta a nadnárodných zoznamov. Takže do konca e, leta 2020 musíme ukončiť túto diskusiu a prehodnotiť ako ďalej. Z akého dôvodu? Pretože chceme, aby európsky občania si tento fakt uvedomili Inak, keď e, im to bude predstavené len pár mesiacov pred voľbami, nebudú vedieť, čo e, e, s tým robiť. Takže systém špicen kandidáta, vedúceho kandidáta treba zlepšiť. Tentokrát to zlyhalo. Ja si myslím, že je dobré, aby občania vedeli, za koho hlasujú. Sila európskych politických stran bude potom silnejšia, budú mať väčšiu váhu než ako je tomu momentálne, takže ja som za toto, ale počkajme, e, kedy začne pracovať toto kolégium a potom vyčkajme ďalších pár mesiacov do konca leta, ako slúbila pani vymenovaná e, predsednička, ktorý by sme mali vedieť už viac. Ďakujem pekne, ďakujem. E, pán poslanec González Pons bol posledným poslancom ktorí kládli otázky. Teraz už pani dezignovaná podpredsedníčka má 5 minút e, času, e, aby e, sa vyjadrila na záver tohto vypočutia. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, pripravila som si Eh, konkrétny prejav pre túto príležitosť, ale myslím, že eh, ho nebudem čítať. Myslím si, že je lepšie eh, radšej priamo k vám prehovoriť. Bola to pre mňa veľmi dobrá, inšpirujúca diskusia, intenzívna pre mňa, ale takisto aj cenná, pretože Ehm, sa tu prejavila celá diverzita názorov, e, ktoré môžeme stretnúť v Európskom parlamente a bude to veľmi napomocné pre moju budúcu prácu, ak samozrejme ma e, potvrdíte do tejto pozície. Budeme robiť e, všetko, čo je v mojich silách v tomto portfóliu. Budem sa snažiť aby toto portfóliu demokracie a demografie bolo bližšie k ľuďom, aby im bolo jasné toto prepojenie. A najdôležitejšia časť pre mňa sú deti, e, rovnováha medzi pracovným a rodinným životom a stárnutie. To vlastne pokrýva celý život ľudí. To znamená, že v centre mojej snahy budú občania, to bude veľmi dôležité, pretože vždy musíme mať na pamäti e, hlavne občanov a za toto sa budem zasadzovať Ehm, počas toho nastávajúceho obdobia 5 rokov, samozrejme, ak ma podporíte. Takže chcem vám naozaj veľmi pekne poďakovať. Ako som povedala na úvod, bol som člen, bola som členkou rôznych výborov počas mojej e, prípravy. Prípravou som strávila niekoľko týždňov keď som si uvedomila, že budem zodpovedná za toto portfólio, začala som e, naozaj študovať všetky tieto e, veci, o ktorých som nevedela, takže e, určite pochopíte, že toto vlastne nespadalo do tej oblasti, ktorou som sa zaoberala donedávna. Výbor AFET, výbor eh, eh, Envy, stratégia pre plasty. Eh, týmto som sa zabral na posledy, ale samozrejme sledovala som vždy, čo sa deje na pléne. Budem sa snažiť využiť tri nástroje pri ďalšom rozvíjaní môjho portfólia. Konsolidácia, kooperácia a komunikácia. Také 3K. Takže konsolidácia, Um, tu mám na mysli, že sa budem zaoberať tým, ktorá eh, legislatíva eh, je vlastne na stole kooperácia s vami všetkými, s akademickou obcov, eh, s mimovládkami, s podnikmi, s vami, s radou, s lokálnymi a regionálnymi eh, orgánmi. Eh, počas mojich odpovedí som eh, zabudla spomenúť, že 10 rokov som pôsobila na Rade Európy, bola som podpredsedničkou kongresu lokálnych a regionálnych orgánov, čo vyplývalo z mojej pozície starostky Dubrovníka. Takže 10 rokov som pôsobila v tejto oblasti lokálnych regionálnych záležitostí. Takže to kooperácii, no a komunikácia bez odkomunikovania tohto všetkého občanom, ľuďom, médiám, verejnosti, e, to ostane v bruselskej bubline a to je e, to, čo si nikto z nás neželá. Chceme byť vonku, e, chceme ísť až do tých najodlahlejších oblastí, mať dopad až tam. Pozriem sa trochu do mojich poznámok. To, čo som vám ešte chcela na záver povedať, je, že ako viete, pochádzam z krajiny. Eh, ja sama eh, som bola svetkom toho, ako moja krajina získavala eh, demokraciu, získala nezávislosť, a ako sa stala e, členským štátom EU. Teraz e, sme tu spolu v tejto európskej rodine a sme veľmi radi, že sme členmi tejto európskej rodiny a toto e, budem to je teraz reakcia na tých, ktorí sa ma pýtali na kandidátske krajiny. Toto budem zdôrazňovať aj v mojich stykoch s kandidátskymi krajinami. E, dúfam, že aj oni sa čo najskôr dostanú do tohto prestížneho klubu. Je mi ľúto tých, ktorí to takto nevnímajú. V tomto momente si myslím, že je to veľmi dôležité. Chcem vám e, poďakovať za túto diskusiu. E, teším sa na vaše hodnotenie. Ešte raz na záver zdôrazňujem, som vaša kolegyňa a budem vašou kolegyňou aj e, keď sa stanem e, podpredsedničkou komisie, či už sa teraz stanem podpredsedničkou komisie, alebo zostanem vašou kolegyňou v Európskom parlamente. Ďakujem. Ďakujem dezignovanej podpredsedničke za jej odpovede, a hlavne za jej záväzok, pokiaľ ide o konferenciu o budúcnosti Európy. Ďakujem všetkým e, poslancom, ktorí sa zúčastnili tohto vypočutia. Ďakujem aj tlmočníkom, ktorí nám umožnili hovoriť v našich e, materinských jazykoch. Pripomínam, že e, zasadnutie koordinátorov, ktorí budú hodnotiť vypočutie, sa bude konať o 22.30 zatvorenými dverami. A pripomínam, že na základe usmernení pre príjmanie e, teda Európskej e, komisie Účelom vypočutia je hodnotiť všeobecné kompetencie, európske orientovanie, a osobné e, schopnosti e, kandidátky a takisto aj komunikačné schopnosti kandidátky. E, vypočutie sa týmto uzatvára. Ďakujem.